Well, oh, I think we will start, please. Um, could we... Could, could we start, please? Thank you. Môžeme začať. Všetkých vítame, čo dnes prišli v pondelok popoludní. Prvý bod programu je prijatie nášho programu. Ak všetci súhlasíte s programom, tak ho považujeme za prijatý. Ďalším bodom programu sú oznámenia predsedníčky a mám tu niekoľko oznámení, odporúčania koordinátorov na rokovaní 24. januára a aj na ďalšom stretnutí 29. januára sa koordinátori rozhodli, že sa pripraví legislatívny návrh správy o regionálnom rozvoji ke návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa mení e, nariadenie EU 1303 lomeno 2013 a aby to bolo priložené, pridelené skupine EPP aby sa pripravila legislatívne stanovisko k správe výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky k smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvydateľných pracovných podmienok Európskej únie a prideli to skupine SAD, pripraviť legislatívny návrh vo forme pozmeňujúcich návrhov k práve výboru pre životné prostredie k návrhu Európskeho parlamentu a rade, tým sa mení rozhodnutie 1313 2013 2013 EU o mechanizme civilnej ochrany a prideliť to skupine ALDE a prideliť balíček o rozpočtovom postupe 2019 skupine UGUE NLG, NGL podložiť misiu do Rumunska na druhú polovicu 2018, vysovať Európskemu súdnemu dvoru auditorov 8 návrhov o pracovnom programe, požadovať 4 vysvetlenia ECOSOKu a poslať eh, list CCC eh, o spolupráci s investorskými eh, výbormi, pokiaľ ide o pravidlo 53. Každý s tým súhlasí. Vítam nových členov výboru FAM. Chcela by som privítať eh, pani Gabrielu Zoanu z Rumunska. Vítajte. Dúfame, že budete považovať náš výbor za zaujímavý a užitočný. A pána Heinza Beckera z Rakúska, ktorý pravdepodobne tu nie je. A tiež eh, pána Geoffreyho Didiera z Francúzska, ktorý je tu ako náhradník náhradník. Tiež vyzerá, že tak, zdá sa, že tu nie je, tak vítame tých, ktorí tu sú. Teraz prejdeme k vypočutiu ženy ako agentky či činiteľky zmeny eh, v krajinách južného partnerstva. A sme veľmi radi, že tu máme, radi, že máme naše hlavné rečníčky v našom vypočutí. Nuž, prv než odozdám slovo, možno by som mohla mm, predstaviť. Na stretnutí 4. septembra sa koordinátori rozhodli, že zorganizujú hearing o ženách ako činiteľkách zmeny v krajinách južného partnerstva, aby sa to, o, tu, o tento hearing doplnila správa INI. Spravodajkyňou je Maria Arena zo skupiny SAD. A na tomto vypočutí by sme mali preskúmať, akým spôsobom by ženy mohli byť eh, činiteľmi zmeny v krajinách južného partnerstva. Tiež sa dozvieme niečo o konkrétnych eh, ťažkostiach, ktorým ženy čelia v týchto krajinách a ako je treba sa zorganizovať v boji proti ním. Takisto tu bude mať viacerých expertov z regionálnych eh, sietí, ktoré venujú právam žien. Toto vypočutie bude veľmi hodnotné pre budúcu správu z vlastnej iniciatívy, ktorú pripravuje Maria Arena. A teda postup bude taký, že najprv si počujeme spravodajkyni, potom si počujeme expertky. Ja ich budem predstavovať potom, keď im budem rozdávať slovo a nebudem sa snažiť teraz e, predstavovať ich mená, takže dávam slovo Marie Arene, aby uviedla správu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, Mary. Budem hovoriť po francúzsky. Takže ďakujem veľmi pekne za zorganizovanie tohto vypočutia. Tak ako ste to povedali, pani predsednička, ja som zodpovedná za túto správu a my budeme postupovať, ja viem, že tak budeme postupovať veľmi konštruktívnym spôsobom, aj v rámci spolupráci s teňovými spravodajcami, pokiaľ ide o tú tému, ktorá sa nás týka. Viete, že na úrovni Európskej únie máme isté nástroje, ktoré nám umožňujú pracovať a venovať sa partnerstvám s našimi susednými krajinami, predovšetkým pokiaľ ide o krajiny Stredozemného mora. Možno som z južnej Európy, zo Sicílie. Je to malý ostrov Stredozemného mora, takže možno sú to pravde tieto vlny mora, ktoré ma vždy privedú k tomu, že sa zaujímam o túto kolísku Európu. Je to región, s ktorým my zdieľame veľa vecí, máme veľa spoločného a kde bohužiaľ v súčasnosti zažívame také divadlo tragédií, pokiaľ ide o migračné otázky. A vieme, že Mary sa venovala tejto otázke migračnej, tak ako to zažívame v rámci regiónu Stredozemného mora. Takže nástroje, ktoré máme k dispozícii na úrovni Európy, to sú nástroje, ktoré sa týkajú bilaterálnej spolupráce. Máme teda možnosti v rámci politických Európ, v rámci európskej politiky susedstva. Tu máme viaceré druhy politik, ktoré ponúkajú Európskej únii, aby sa posilnili vzťahy s týmito krajinami partnerskými, to znamená s krajinami druhého brehu Stredozemného mora. A tieto nástroje umožňujú zajsť ešte ďalej v rámci našho spoločného spolupočínania si, pokiaľ ide podporu spoločných hodnôt hodnôt a demokracie. Toto je vlastne otázka týkajúca sa ľudských práv, práv žien a to je priorita a zdalo sa nám byť dôležité venovať sa práve týmto otázkam tu vo výbore, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Takisto máme nástroje spolupráce pre regionálnu spoluprácu, ktorú máme a aktivujeme v, v rámci Európskej únie alebo Únia pre Stredomorie a častokrát sa tu podceňujú možnosti práce na úrovni tohto partnerstva s južnými krajinami v rámci dohôd o voľnej výmene, pretože v rámci týchto dohôd niekedy máme častokrát dojem, že tu ide častokrát iba o biznis, ale my zabudáme na to, že za tým biznisom sú vždy aj ľudia, ľudia, ktorí pracujú a keď už hovoríme o partnerstve s južnými krajinami, tak práve tá otázka žien, je veľmi dôležitá a pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, pretože vidíme, že veľa žien pracuje práve v poľnohospodárskom sektore v rámci partnerstv, južného partnerstva, preto sme sa sústredili práve na koherenciu politik tu v rámci výboru pre ženské záležitosti. Takže my odporúčam vám, aby ste si prečítali Kurie International, špecifickú edíciu, ktorá bola nedávno vydaná, kde sa hovorí, že ten boj za rovnosť medzi mužmi a ženami je vlastne univerzálnym bojom. My feministi to vieme už dávno, ale niekedy sme ako keby zabudli na to a teraz si uvedomujeme, že na jednej strane tu bol veľký pokrok, pokiaľ ide otázky žien, či to už teda je v Európskej únii, alebo či to je v krajinách Stredomoria, ale zároveň zažívame vzhľadom na rôzne fenomény, určité kroky dozadu, regresné kroky. A ak neuplatníme to, čo my nazývame to, čo my nazývame tá doložka neustupovania, tak nám bude jednoducho ťažké získať to, čo sme si vydobili v jednotlivých revolúciách, pretože tu dôjde k rôznym hospodárským obmenám, zmenám aj na politickej úrovni. Vidíme to aj v Európe, v niektorých členských krajinách, ako napríklad Polsko kde vidíme, že je tu veľký krok dozadu, pokiaľ ide o práva žien, alebo v Maďarsku a v iných krajinách. To znamená, my ako Európanky, ale rovnako ako aj feministky univerzálne, sa musíme zjednotiť a nájsť spoločné cesty na to, aby sme znovu získali ten terén a to územie, ktoré sa nám podarilo získať do posiaľ, predovšetkým pokiaľ ide o obdobie rokov 80. rokov. Stačí sa pozrieť napríklad na čísla v Európe, a v tých krajinách južného partnerstva, aby sme videli, že nie všetko sa nám podarilo vyhrať. Napríklad pokiaľ ide o mieru zamestnanosti, stačí sa pozrieť na čísla vzdelávania, prístupu k vzdelávaniu, takisto na čísla násilna, násilia páchanom na ženách, na to, aby sme si uvedomili, že ešte pred nami veľká cesta, ktorú musíme zvládnuť a to spoločne. To znamená, ten cieľ tejto správy, aby sme zidentifikovali tie cesty, ktoré môžeme zvládnuť spoločne, cesty, ktoré nás môžu vzájomne posilniť v rámci nášho boja za e, ľudské práva a práva žien a aby sme podporili tieto odporúčania, aby aj na, druhom, aj na druhej strane Stredozemného mora, aj na tejto strane sme mali také odporúčania, ktoré nám umožňujú urobiť pokrok v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami. Takže ja som tu aby som si vypočula vaše skúsenosti v oblasti práv žien v tých krajinách, ktoré ste vyanalizovali a skúmali na to, aby sme mohli zapracovať väčšinu z tých vašich odporúčaní v našej správe. Takže vopred vám už ďakujem za vaše príspevky. Ďakujem. Well, thank you. Ďakujem pekne, Maria. Prejdeme teraz k našemu panelu a prvý rečník bude Žuma Mahadat, je z Libanonu, žurnalistka a uchádza sa vo voľbách e, o miesto v parlamente, takže tešíme sa, že si budeme môcť vypočuť to, čo nám poviete. Dobré popoludne, dámy a páni. Ďakujem za to, že ste ma takto poctili a umožnili mi dnes sa vyjadriť Chcela by som sa poďakovať Chcela by som sa poďakovať za to, že som tu medzi vami. Mám e, dobré správy a mám aj zlé správy. Dovolte mi teda začať s tými zlými správami. My, arabské ženy, sme viac ako kedykoľvek predtým v oblasti, kedy zažívame e, éru sexizmu. Je to éra, kde sme predmetom sexuálneho otroctva v Sýrii a v Iraku. Je to éra, kde nemôžeme našu národnosť posunúť ďalej na naše deti v Libanone. O, teda sme v takej fáze, kde vlastne sme vlastnení zo strany našich právnych poručníkov, napríklad v, v Saudskej Arábii, kde naši tí, čo nás znásilnili, jednoducho unikajú pred vyšetrovaním, napríklad takých krajín ako Bahráne, Líbia, Kuvajte, sme v ére, kde ešte stále nás predávajú ako nevesty, dievčatá, deti nevesty v Jemene a v iných krajinách. To znamená, ten zoznam príkladov a fóriem zneužívania a diskriminácie, či už právnych alebo sociálnych fóriem, to by mohlo byť v arabských krajinách nekonečný zoznam. Tá situácia je zlá. Napríklad v Libanone z 128 poslancov parlamentných iba 4 sú ženy poslankyne. To znamená, 4 zo 128 poslancov sú ženy. Nezávisí, či sme emancipované, silné, veľmi vzdelané a finančne nezávislé. Zákony a náboženskí predstavitelia nás pokorujú a stále hovoria, že máme ísť na naše miesto. A čo je to naše miesto? Je to malý tmavý kútik v rámci veľkého mužského patriarchálneho arabského sveta. To je ten kútik, kde pravdepodobne teda my podľa nich patríme. Takže prejdeme teraz k dobrým správam. Tá situácia žien nie je oveľa lepšia ani v západných krajinách, na západnom svete. To je tá dobrá správa. Napriek teda zákonom, ktoré boli e, prijaté už pred celými desaťročiami, ženská politická reprezentácia ešte nie je na takej úrovni, aké by mala. Ani tu v Európskom parlamente ešte stále sú tu rozdiely v platoch medzi európskymi mužmi a ženami. Sexuálne obťažovanie na západe je taký, takou chorobou a videli sme to vlastne aj po tom hnutí Me Too. Násilie páchané na ženách, vrátane vražd na ženách zo strany partnerov a ex-partnerov je jednoducho zdesujúce. Dáta, štatistiky a grafy sú k dispozícii e, skutočne z dôveryhodných zdrojov a môžete si to prečítať. To znamená, ako to môže byť dobrá správa, istotne si myslíte. Upokojím vás, nie som jedna z tých, ktorá by sa teraz tešila na nešťastí ostatných ľudí. Dôvod, prečo, to, prečo túto informáciu, túto strašnú informáciu nazývam dobrou správou, je preto, že vlastne západné ženy sa pri takýchto správach majú prebrať, zobudiť zo sna. A dôverujte mi, hovorím to skutočne pokorne, v duchu sestierstva, západné ženy jednoducho sa musia takisto zobudiť. Pravdepodobne vás neprekvapím a pani Arena na to už poukázala, ak poviem, že tu boli určité formy ustania, pokiaľ ide otázky žien v západných krajinách, určitý pocit, že teraz už konečne môžeme spať na Vavrínoch a oslávať naše víťazstva po všetkých tých dobrých bojoch, ktoré vybojovali pre nás naši predchodcovia od 60. rokov predchádzajúceho storočia. V podstate áno, zaslúžili ste si trochu oddychu po všetkých týchto dobrých výdobytkoch, ktoré dosiahli vaše matky a babičky ale v praxi bohužiaľ toto nie je dovolené oddychovať. I my, ženy, si to nemôžeme dovoliť, pretože vidíte, že patriarchát je ako taký drak z rozprávok. Vždy, keď my odtneme tomu drakovi hlavu, tak tá hlava znovu narastie. Takže musíme tie hlavy stínať jednu za druho, ak nie, tak nás ten drak pohltí a pohltí aj tie práva, ktoré sa nám podarilo vydobiť za ostatné roky tí, ktorí sa pozerajú dopredu, vedia, že musia ísť dopredu, pretože iba, iba sa potom už dá ísť iba dozadu. Stať sa nemôže. Viem, že sa dejú zlé veci v arabskom svete, pokiaľ ide o základné práva žien, úlohy žien a možnosti, ale znamená to, že nič nie je v neporiadku so západným svetom, že západ je úplne v poriadku a východ je prekliatý. Vôbec to nie je tak. My všetci pácháme chyby, my všetci robíme málo a my všetci sme zodpovední za tie e, nedostatky, ktoré zažívame každý po svojom. Takže ešte raz, ako toto môže byť dobrá správa, istotne stále nad tým myslíte. Takže je to dobrá správa, pretože my, arabské ženy, vás potrebujeme, európske ženy, na to, aby ste sa prebudili a bojovali, boli v bojovnom móde, aby ste boli pri nás a vedľa nás. To je dobrá správa, pretože iba ak sa ženy spoja, ak skutočne budú žiadať zmeny, tak budeme schopné zbaviť sa tých zákonov nesprávnych, ktoré e, ponižujú a zraňujú nás. To je dobrá správa, pretože ak arabské a európske ženy sa spoja a slúbia si, že si budú vzájomne pomáhať, aby oni boli zodpovední za tieto rozhodnutia, aby sa postavili proti tej nespravidlosti, aby povedali nie proti pokorovaniu, aby, neparti- aby sa vyhli všetkým voľbám takým, ktoré neprinesú zlepšenie situácie. Aby sa nezúčastňovali na takých kampaniách, ktoré ich považujú za nejaký tovar, aby neumožnili, aby ich céry v budúcnosti zažívali takéto opresie v budúcnosti. Ak sa nám podarí skutočne dosiahnuť zlepšenie v týchto oblastiach, tak zaznamenáme revolúciu. A zažijeme jar povedala by som, univerzálnu jar, nielen ako sme mali tú arabskú jar v minulosti. Vážené dámy a vážení páni, a istotne som rada, že tu vidím aj mužov. Ja som jedna z tých feministiek, ktorá je presvedčená o tom, že muži sú našimi partnermi v tomto veľkom boji a som pyšná na tom, že sa mi podarilo vychovať dvoch feministických mužov ako matke. Takže chcem povedať, ja som sem neprišla preto, aby som sa tu sťažovala. My si všetci veľmi dobre uvedomujeme, aké zlej situácii sa nachádzajú ženské práva v mojej časti sveta. Nie, ja som sem neprišla na to, aby som sa stiažovala, ja som prišla na to, aby som vás vyprovokovala. My potrebujeme plán a kroky, ktoré budú rýchle. Smutné je, že stále podliehame, stále viac podliehame tomu nátlaku politickej správnosti a tento liberálny západ niekedy viac ako napríklad v konzervatívnom východe. Máme tu toľko sociálnych situácií, kde väčšina žien sa ocitne v situácii, že reagujú tak, ako im bolo povedané, že musia reagovať na to, aby reagovali jednoducho politicky korektne. Ale s tým musíme prestať. My potrebujeme viac žien, ktoré budú politicky nekorektné a ktoré už nebudú príjmať situáciu, že ich niekto utíši, alebo zastraší, alebo zahambi. Potrebujeme ženy, ktoré preberú tie iniciatívy, nebudú čakať na to, že zlepšenie príde same o sebe. Ja by som chcela povedať v tejto chvíli, že neviem pochopiť, ako niektoré ženské, sem, západné feministky obhajujú represálne e, postupy, ako napríklad e, kaličenie ženských pohľadných orgánov v tom zmysle, že sa to týka kultúry. A pokiaľ ide o arabskú kultúru, vo väčšine prípadov, to môžeme povedať na rovinu, je tu strach. Strach z toho, že vás označí niekto ako islamofób alebo krajného pravičiara a takýmto spôsobom vlastne ako keby ste sa dostali do tej fázy, že ste politicky korektní, ale je vám to nanútené. Ako keby niečo existovalo ako, ke, ako arabská dôstojnosť versus západná dôstojnosť a spravodlivosť na západe a v Európe. Je skutočne na čase, aby my ženy sme sa jasne vyjadrili a povedali, že kedy povieme veci tak, ako sa majú povedať. Keď jednoducho spravodlivosť povýšime nad nejakú korektnosť politickú, liberali, nad liberalizmus a konzervativizmus, nad nejaký egalitarizmus. Musíme jednoducho rozlišovať medzi politickou korektnosťou a určitou autocenzúrou alebo konformitou, alebo tým, že vlastne tu podliehame E, nejakému politickému obťažovaniu. Pretože medzi týmito protipolmi tu máme veľké množstvo pokritectva a klamstiev. Vážené dámy a páni, dovolte, aby som vám povedala, že nesmieme zabúdať na ten ľudský rozmer, ktorý nás spája, odľadnúť od všetkých ideológií, národnosti, náboženstiev, rás a presvedčení. Iba ak my sa zmierime s našou kolektívnou, individuálnou ľudskosťou a budeme bojovať proti neprávu, kdekoľvek ho nájdeme, iba vtedy budeme tými agentkami zmien. Iba takýmto spôsobom tento ponížený a zranený svet sa môže konečne začať zotavovať. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Chimama. That was very Ďakujem pekne. Čimama to naozaj bolo veľmi inšpirujúce, len by som chcela povedať, že toto výbor e, naozaj prijal veľmi silné stanovisko e, proti zmrzačovaniu ženských polovných orgánov už e, pred niekoľkými rokmi a naozaj my teda bojujeme proti takýmto feministickým otázkam ako znutené sobáše a podobne, e, sexuálne otroctvo a podobne. Takže naozaj my sa snažíme viesť takéto kampane, bojovať v týchto kampaniach, ale súhlasím s tebou, že je pred nami ešte veľmi dlhá cesta a ďalšou e, expertkou je Ani Asuli, ktorá je predsedničkou demokratického hnutia žien v Maroku. Si, eh, madame la présidente. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, poslanci, poslanky. Chcela by som sa vám poďakovať za to, že ste nám poskytli tento priestor na to, aby sme sa mohli vyjadriť. Máme toľko vecí, ktoré sú spoločné, otázka práv žien, občanská spoločnosť, občanská spoločnosť e, medzi jednotlivými štátmi, jej úloha medzi jednotlivými štátmi, takisto je moc ústavná. Jednoducho je veľmi potrebné, aby sme sa zhovárali nad tým, čo sa deje vo svete v rámci globalizácie, v rámci globalizácie sveta, pokiaľ ide o viaceré otázky, zažívame tu skutočne situáciu, kde sa táto ľudská spoločnosť takto globalizuje, ale napriek tomuto všetkému tie prejavy diskriminácie pretrvávajú a tá globalizácia namiesto toho, aby prinášala nejaké šťastie a prospech, prosperitu, rovnosť, bohužiaľ vidíme, že prináša konflikty, vojny, utečenecké tragédie, ženy, ktoré vlastne sú polovicou spoločnosti, sú ešte viac zraniteľné ako kedykoľvek predtým. To znamená, e, občianská spoločnosť požiduje priestor, potrebuje priestor alebo podáva priestor, kde sa môžu ľudia vyjadriť, môžu sa zorganizovať, môžu urobiť to, aby sa ten ich hlas dostal na vonok a môžu prinášať určité návrhy, riešenia a môžu byť aj tou hybnou silou riešenia. Ale pokiaľ ide o ženy, ženy nie sú ako keby sociálnou kategóriou, je to spolovica spoločnosti, to znamená ich otázka je transversálna, to znamená tá úloha žien v rámci občianskej spoločnosti je nájsť zmenu pre túto situáciu. Potrebujeme taký pákový efekt, ktorý prinesie zmeny, ktorý by mohol reagovať na veľké množstvo tých problémov, ktoré tu máme. Potrebujeme väčší altruizmus ja si myslím, že svet získa veľa, ak dá moc do rúk žien. A nie len teda žien, ale aby tá moc skutočne bola vyvážená. Tá moc, ktorá je v podstate momentálne v rukách mužov a vidíme, aké to škody napáchala. Ja som z krajín juhu, ale verte mi, že prejavy diskriminácie sú aj v jednotlivých formách, aj v Európe ale ja pochádzam z krajiny, kde bojujeme za našu vec a ja neverím, nemyslím si, že tu je nejaká špecifickosť tohto problému. Ja neverím nejaký kultúrny relativizmus. Ja verím v ľudskosť, v ľudskú dôstojnosť, kde každý sa snaží dosiahnuť život v dôstojnosti. My e, vidíme tú celú históriu. Celý, celá ľudstvo vždy bojovalo za to, aby sme tu mali napríklad deklarácie o ľudských právach, aby ženy skutočne mohli byť vnímané ako rovnoprávne občianky v rámci spoločnosti. A rovnako aj ten boj, ktorý sa líši medzi jednotlivými krajinami, vidíme, že pokiaľ ide o krajiny juhu, tam sú tie ženy aktívnejšie, sa mobilizujú a sú skutočne tou hybnou síľou zmeny. A táto evolúcia, ktorá vedie k, trans, k zmenám demokratickým, sa nemôže udiať bez žien. A je to dôležitá zložka občianskej spoločnosti aj v Maroku, v mojej krajine. A ženy inovujú, prinášajú zmeny, riešia konflikty a uplatňujú svoj názor takým spôsobom, inteligentným spôsobom, že sa snažia skoordinovať jednotlivé možnosti riešení a využijem teraz eh, využijem teraz naše skúsenosti, ktoré naša liga v Maroku zažila. U nás z právneho hľadiska ženy nemali nejaký štatút, takže nebudem vám teraz hovoriť o jednotlivých reformách, niektoré možno z nich poznáte, nám sa podarilo zaznamenať veľké pokroky, a to aj vďaka vašej podpory vďaka aj vašej podpore, vďaka partnerstvu s Európskou úniou, vďaka dohovoru, dohovorom a medzinárodným zmluvám. Sú to jednoducho dôležité dokumenty, ktoré pomohli Maroku v tejto otázku. Maroko ich teraz ratifikovalo, podpísalo takmer všetky tie dohovory a zmluvy a v súčasnosti máme teda takú ústavu, ústavu, ktorá berie na vedomie a uznáva rovnosť muža a ženy, ústavu, ktorá e, zakazuje diskrimináciu žien a e, hlavnú úlohu zohráva medzinárodné právo, v ktorom sa zdôrazňuje e, rôznorodá rovnosť medzi mužmi a ženami. Treba povedať, že to bolo dosť ťažké dostať sa do tej situácie, ktorú momentálne máme čo sme teda využili ako stratégia, aby sme sa tam dostali. Boli sme v kontakte s našimi medzinárodnými partnermi, robili sme siete e, na národnej, lokálnej úrovni medzi organizáciami žien, potom aj s ostatnými predstaviteľmi občianskej spoločnosti, či už išlo o odbory alebo ženy političky, alebo ženy žurnalistky, to znamená s tými ostatnými e, kategóriami žien, všade tam, kde ženy majú určitú formu moci, pretože tá otázka žien je transversálna. My existujeme všade, to znamená, máme aj túto možnosť, aby sme skutočne využili, vytlkli kapitál z týchto našich pozícií, ktoré zastávame v spoločnosti. A rovnako aj tá koordinácia na úrovni medzinárodnej. Vidíme, že Maroko má dohody a partnerstva s Európou a takisto aj s ostatnými krajmi, napríklad pokiaľ ide o rôzne dohovory, ktoré sme podpísali a e, za každým musíme teda v rámci týchto našich záväzkov podávať správy medzinárodným organizáciám a takýmto spôsobom využívame tieto mechanizmy, ktoré máme. Sú to mechanizmy, ktoré sú veľmi dôležité. Sú to mechanizmy, ktoré sa nevyužívajú iba v krajinách juhu. Využívajú sa teda v krajinách juhu, ale mohli by sa uplatňovať aj tu, aj na medzinárodnej úrovni. A treba povedať, že ak budeme solidárne voči sebe a solidárni voči sebe, pretože tá otázka, ako som to už povedala, ženy skutočne môžu priniesť určitú nádej v našom svete, ktorý sa nachádza v kríze, v týchto pohnutých časoch. Takže ehm, ten náš lobbying, ktorý vychádza z koordinácie, vedie potom aj k jednotlivým konkrétnym prípadom a formám spolupráce. To znamená, naša prítomnosť priamo v teréne bola inovovaná na to, aby sme mohli e, spolupracovať s jednotlivými e, časťami spoločnosti či už ide o jednotlivé e, ubytovne pre ženy, alebo formu vzdelávania, alebo takisto pokiaľ ide jednotlivé semináre, či už ide o spoluprácu s advokátmi, sudcami, s predstaviteľmi univerzít, asociáciami. Toto všetko nám prinieslo taký snowball efekt, nabalovací efekt na to, aby sme zlepšili tú našu situáciu. To znamená, treba pracovať priamo v teréne a zároveň sa venovať aj tým našim hlavným otázkam, ktoré sa napríklad týkajú výskumu. Treba sa venovať otázke výskumu, vytvárania týchto sietí na jednotlivých úrovniach, byť prítomný v teréne, byť v kontakte jednotlivými časťami spoločnosti a potom takisto robiť aj výskum my sme si v rámci výskumu vypracovali argumentáciu a od protestov sme sa v rámci občianskej spoločnosti dopracovali do situácií, kde navrhujeme naše vlastné návrhy, ponúkame našu vlastnú argumentáciu a využívame pritom všetky prostriedky eh, na úrovni koordinácie, medzi ktorými máme predovšetkým eh, silnú páku práve v tom, že máme ženy političky, pretože nejde tu iba o práva žien. Ide tu predovšetkým o otázku mieru na, vo svete, vzhľadom na tú situáciu, ktorú zažívame. To znamená, a tu by som chcela osloviť všetky političky, nie tu o to, aby sme menili úlohy. Nemôžeme robiť to isté, čo robia muži politici. My musíme jednoducho ponúknuť nové riešenia, Vidíme, aká tá situácia je a preto musíme my ponúknuť v rámci politiky niečo nové, my ženy. A tak ako aj občianská spoločnosť, vidíme, že ani tá nie je homogénna, máme určitú pseudo občianskú spoločnosť, na ktorú nesmieme zabúdať. Môžeme síce hovoriť o demokracii, ale treba sa predovšetkým sústrediť na dodržiavanie ľudských práv. Demokracia sa drží určitých princípov ak budeme využívať tieto mechanizmy na to, aby sme sa pohli dopredu a využili všetky tie príležitosti, tak Netýka sa to teda iba Maroka a ostatných krajín, ktoré sú momentálne v ťažkostiach, ale vidíme, že aj v Európe sú takéto ťažkosti. A preto by sme chceli povedať, že potrebujeme určité záruky, zábezpeky, zábezpeky, garancie ohľadne toho, čo máme spoločné. Čo máme spoločné? Máme spoločné tieto dohovory a medzinárodné dohody, dohovory o ľudských právach, takisto o, dohovory o rovnosti, to sú univerzálne hodnoty, ktoré musíme spoločne obhajovať a toto musí byť tým našim základom. V súčasnosti v Maroku, ako som už povedala, máme ďalšiu pseudoobčianskú spoločnosť, ktorá využíva e, demokraciu negatívnym spôsobom a využíva tie priestory slobody, ktoré demokracia ponúka na to, aby sme sa dostali znovu do tých temných stránok minulosti. A na toto sa využívajú in, ideológie, instrumentalizuje sa aj kultúra a náboženstvo samotné. Takže v Maroku a v južných krajinách eh, ma, sme konfrontovaní nie s kultúrou, ale s určitými e, posvetnými vecami. Zdalo, zdá sa, že sa nám v minulosti síce podarilo eh, určitých veciach zaznamenať pokrok, ale teraz ako keby sa žiadal od, zo strany spoločnosti určitý krok dozadu. My chceme bojovať aj pokiaľ ide o rovnosť na úrovni dedičstva. A preto mobilizujeme, mobilizujeme spoločnosť, aby sme urobili e, kroky, ktoré na spovedu proti tejto občianskej spoločnosti, ktorá nás chce uvrhnúť znovu do minulosti. Ide o otázky, ktoré sa musíme každý deň samých seba pýtať. To znamená, všetci feministi a všetky feministky v Maroku a obhajcovia ľudských práv sa pýtajú tieto otázky na základe čoho v súčasnosti, bohužiaľ po všetkých tých pozitívnych zmenách, ktoré sme tu mali, e, po tej arabskej jari, ktorá sa tak nazýva, hoci vlastne nie je to niečo, na čo by sme museli byť pyšní, bohužiaľ mali sme tu voľby a vieme, ako narastla po voľbách podpora pre islamistov v našej spoločnosti, Vidíme, akým spôsobom sa teraz interpretuje ústava, ktorá berie do úvahy rovnosť mužov a žien a ktorá zakazuje diskrimináciu žien a ktorá vlastne ako keby e, z pohľadu islámu ponúkala úplne inú interpretáciu týchto hodnôt. Nemôžeme jednoducho sa dotknúť takých tém, ako je dedičstvo, alebo manželstvo, alebo poligamiu. To sú ďalšie špecifika osobitosti, ktoré tu máme. Podľa mňa je to jednoducho hanebné, že takáto diskriminácia je momentálne považovaná ako nejaké osobno, osobitosti. Ja si myslím, že to ide o porušovanie ľudských práv, práv žien. A tu si myslím, a treba to povedať veľmi jasne, že nesmieme sa nechať zastrašiť. Tá ich hra je instrumentalizácia náboženstva za účelmi dosiahnutia politickej moci je to práca na viacerých úrovniach, na úrovni kultúry, na úrovni mačizmu, na to, aby sa im znovu podarilo dosiahnuť to, čo chcú a čo mali v minulosti, aby prilákali ďalších priaznecov. Bohužiaľ, treba povedať, že demokraciu, ktorú sme mali, treba obnoviť a treba za to bojovať, pretože, komisia, e, pretože demokracia, ktorú sme mali, síce začala, ale bohužiaľ ženy nebojovali dostatočne na to, aby mali svoje miesto v rámci tejto demokracie. Treba bojovať aj naďalej na to, aby sme boli plnoprávnymi občanmi našej spoločnosti. Takže naša e, skúsenosť je taká, že my veríme v solidaritu, veríme v to, že všetci aktéry musia spolupracovať, musia spolupracovať, či už ide o miestnú úroveň, či už ide o regionálnu úroveň, či už ide o medzinárodnú úroveň a Svet skutočne môže získať veľa, ak sa spojíme, pretože tie prejavy diskriminácie a násilia nie sú iba prejavmi proti ženám, nie sú to iba porušovania ľudských práv, ide to o destabilizáciu spoločnosti, a toto jednoducho predstavuje aj veľké náklady. Bráni to ďalšiemu rozvoju. Tá situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame, je katastrofická. Ženy pracujú v podstate tak, ako pracovali aj v minulosti, ale jednoducho nezarábajú toľko, ako muži. To znamená, máme pred sebou veľké možnosti a kapacity. Ženy majú možnosť iným spôsobom, inteligentnejším spôsobom dosiahnuť to, čo chcú Treba však povedať, že oni môžu byť prvkom tej zmeny, zmeny, ktorá by viedla k posilneniu stability a tá občianská spoločnosť, v rámci občianskej spoločnosti ľudské práva ženy a feministky, ja som bola prekvapená, že to slovo feminizmus vlastne je taký strašiak aj v Európe. Ja som si myslela, že to robí strašiaka iba v Maroku ale vidím, že je to strašne ako aj v Európe. Ja som feministka, zostane feministkou, pokým tie prejavy diskriminácie budú pretrvávať. Feminizmus je hnutím zmeny, je to hnutie uh, smerom k mieru, je to hnutie, ktoré má viesť k väčšej ľudskosti a môže vlastne toto hnutie zachrániť našu planétu, môže to zachrániť životy tak mužov ako aj žien. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že s tým môžeme všetci súhlasiť a nepochybne sa potom môžeme aj podpísať. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečníčkou je pani Lien House French, ktorá je z iniciatív Feminist Euromed, IFEFI. Eh, e Nech sa páči, máte slovo.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 a e, samozrejme, je to naozaj veľmi dobrý príklad. A e, to slúži ako dobrou inšpiráciou e, pre nás všetkých. A to zdôrazňuje, že nemôžeme mať dobrú demokraciu bez toho, aby sme mali aj rovnosť pre ženy. Videli sme, že aj iracká vláda e, prijala prvý národný akčný plán, e, ktorá zavádza uznesenie 1325 OSN, e, ktoré má viesť k lepšej participácii žien v spoločnosti. A to bolo nesmierne kľúčové, aby v arabských krajinách Eh, sa prijal národný plán. Videli sme aj prelomové udalosti eh, v Maroku, kde sa zavádzali doložky a rozšírenie ústavy o tieto práva. A videli sme aj um, mnohé úspechy v Libanone, aj keď nie vždy plne dosiahli svoje ciele Pre... Ale neznamenalo to iba e, víťazstvá, pretože po mnohých rokoch bojov v takzvanom tzv. krajinách arabskej jary sme videli aj mnohé neúspechy. Pretože častokrát práve tam práva e, žien e, boli pozastavené alebo zaznávané práve e, s výhovorkou postupnej demokratickej transformácie. Samozrejme, videli sme aj to, že obchodné e, dohody e, častokrát napríklad obsahujú doložku o rovnosti mužov a žien avšak e, dominancia mužov naďalej pretrváva. Preto musíme zakončiť e, takýto vývoj, aby sme zabezpečili e, udržateľný rozvoj. No a preto sa držíme niekoľkých priorít. V prvom rade musíme ukončiť diskrimináciu žien a posilniť ich úlohu vo verejnom živote. Po druhé, musíme vzdelávať ľudí v oblasti stereotypov a takisto musíme naštartovať mierový proces na regionálnej úrovni, aby sme získali e, slobodu a slobodu pôsobenia e, organizácií, ktoré bojujú za základné práva a občianských iniciatív. A práve v tomto e, regióne sa musíme ako občania a občianky viacej e, snažiť zabezpečovať e, feministické platformy a získať podporu Európskej únie, aby sme naozaj dosiahli pokrok v stave a rozpoložení žien práve v stredomorskom regióne. No a samozrejme aj mene E, dobrej spolupráce si musíme vymieňať skúsenosti a príklady dobrej praxe. Od roku 2015 sme pokryli viac ako 600 účastníkov našimi konferenciami a viac ako 100 organizácií z tohto regiónu. Aký typ e, krokov e, môžeme zaviesť, aby sme zabezpečili, že zmena nastane a zabezpečili udržateľnosť týchto zmien? pretože čo sa týka participácie žen vo verejnom živote, tu ide o moc. A tu e, ženy sú častokrát vylúčované z politickej e, moci a takisto aj z hospodárskej a sociálnej správy. A to máme podporené aj štatistikami na globálnej úrovni. 23% žien poslankyň respektíve z poslancov je 23% poslankyň a, e, a napriek tomu, že ženy majú prístup v mnohých krajinách e, k politickej moci, ťažko je stále presadiť niektoré e, zmeny. Preto potrebujeme ešte viac, lepšie zastúpenie žien. preto musíme zabezpečiť, že práva žien sú rešpektované a musíme vypočuť ich hlas. A predovšetkým musíme vypočuť e, hlas, ktorý volá po lepšom zastúpení, zvlášť v marginalizovaných komunitách, kde sa kombinujú rozličné eh, práva, či už sú to práva LGBT komunity, eh, práva eh, žien a samozrejme musíme sa pozrieť na prierezovosť prístupu k právam, pretože tu máme aj triedne problémy, ktoré sa potom samozrejme dotýkajú aj žien a rodových záležitostí. Takže musíme, že nám dať prístup a participáciu na moci tak, aby mohli bojovať proti diskriminácii. A toto je e, jeden z udržateľných cieľov, o ktoré sa zasadzujeme. Musíme sa pozrieť na interpretačné problémy. Avšak snažíme sa maximalizovať prístup k službám, k vzdelávaniu. A naozaj aj medzinárodné organizácie sa v súčasnosti zasadzujú o lepší prístup žien verejnej moci. Musíme zabezpečiť, aby sa aj feministky vrátili, tak povediať, späť ku koreňom základného konceptu. Avšak to nám umožní zameriavať sa predovšetkým na ženy. Avšak nie je to iba o ženách, ktoré majú bojovať za svoje práva, ale aj o mužoch, ktoré sa časti svojich práv a výsad majú vzdať. Mali by sme zaviesť záväzné Eh, pravidlá, ako napríklad eh, kvóty, ktoré zabránia eh, ženám a odstránia prekážky v prístupe k moci. Takže toto je niečo, čo musíme urobiť, aby sme ženám uľahčili prístup a participáciu na správe. Hmm. Nejde o to, aby sme iba umiestnili tieto ženy do vplyvných e, pozícií. Ide o to, aby to naozaj boli také ženy, ktoré sa zasadzujú o e, tieto e, práva. A ktoré sú súčasťou organizovaných e, e feministických hnutí. E, pretože úloha e, politiky a svet politiky je nesmierne neprajný k ženám. Musíme samozrejme bojovať aj s veľmi hlboko zakorenenými kultúrnymi praxami. Ich odstránením samozrejme môžeme dosiahnuť určitú mieru zmeny, avšak musíme sa o tieto zmeny zasadzovať aj v iných oblastiach, ako je napríklad oblasť vzdelávania. Teraz samozrejme je tu aj e, záležitosť toho, že nie veľa ľudí sú e, pripravení na zmeny. Musíme oslovovať politických predstaviteľov, ktorí častokrát blokujú progres v oblasti ženských práv. My sme však presvedčení o opaku. My si myslíme, že nie častokrát že tí ľudia, ktorí si myslí, o ktorých si myslíte, že nie sú pripravení na zmenu, sú naozaj tými, ktorí na tú zmenu nie sú pripravení. Pretože pretože častokrát si vypočujeme argumenty, ktoré e, sú spiatočnícke, respektíve sme takéto argumenty očakávali, ale nebolo tomu tak. pretože je to nevyhnutné na zabezpečenie udržateľného rozvoja v oblasti e, ženských práv a k tomu nadvezuje samozrejme aj podmienka ukončenia násilia voči ženám, e, pretože to predstavuje tú zásadnú hrozbu e, voči snahám, o ktoré sa pokúšame. Rodové násilie vplýva na ženy vo všetkých oblastiach a musíme ho vykoreniť naozaj všade. Potrebujem na to, aby sme generovali e, zmenu, e, potrebujeme aj správne organizácie. To znamená, že musia mať ženy garantovanú e, slobodu a ako aj tieto práva. No a samozrejme musí mať k dispozícii aj dostatočné financovanie na to, aby mohli jednať nezávisle. Pretože politické násilie sa využíva ako argument e, vlád, respektíve aj terorizmus sa využíva napríklad na potláčanie ľudských práv, či už je to napríklad základné právo združovania sa. častokrát s odvolávkou na lepšiu charitu a filantropiu, ktoré sú častokrát opomínaným aspektom. Myslíme si, že toto je v ostrom protirečení s tým, čo oficiálne vyhlasujú vlády. Pretože častokrát vyhlasujú, že chcú podporiť e, ženskú participáciu, avšak málo kedy to naozaj preukazujú aj v praxi. A samozrejme, chceme presadzovať v rámci siete Euromed štruktúrálny dialog medzi politickými lídrami a občianskou spoločnosťou v tom zmysle, aby rešpektovali našu nezávislosť a expertízu, ktorú sme nazbierali v tejto oblasti. To je práve ten dialog, ktorý chceme vidieť. A samozrejme to si vyžaduje aj dostatočnú participáciu organizácií, ktoré zastupujú ženské práva, ako aj spoluprácu medzi EÚ a krajinami južného partnerstva aby sme dosiahli udržateľný rozvoj, musíme ukončiť marginalizáciu eh, eh, feministických analytičiek. Samozrejme, snažíme sa ponúkať čoraz širší priestor pre dialog v rámci demokratickej spoločnosti, pretože hodnota občianskej spoločnosti je nesmierne e, vysoká a ponúka dostatočné zdroje ako aj snahu, avšak vyžadujú si medzinárodnú solidaritu, ako to už spomínali e, predrečničky. Ale samozrejme e, potrebujeme odbory politické strany a aby sa všetci muži a ženy politického demokratického hnutia uznali, že tieto pravidla musíme presadzovať v každodennej e, praxi a uznali, že muži a ženy sú si rovné. Hm, e, feminizmus je kľúčový, aj keď sa ho ľudia na politickej úrovni častokrát boja. a častokrát e, ľudia ignorujú ten pravý e, feminizmus a to na úkor ďalšieho rozvoja spoločnosti. E, ženy sú na samom spodku programových priorít pri demokratických hnutiach. Bohužiaľ je tomu tak. Takže každodenne sa musíme snažiť presvedčiť ľudí o dôležitosti feminizmu, o dôležitosti politického feminizmu a to v každodennej praxi. A, a to samozrejme vedie k praktickému feminizmu, ktorý vedie k transformácii spoločnosti ako celku. Thank, you again. Ďakujem pekne, naozaj. Ďalší naozaj intenzívny príspevok my sme naozaj ešte sa nedostali tam, kde sme, sme chceli s týmito otázkami. A určite jedna z vecí, o čo sa tento výbor snaží, je, že naozaj sa snažíme podporovať e, ženy, pretože si myslíme, že sa ženy nedostanú tam, kam sa chcú dostať, e, kým nebudú tie príslušné politiky zmenené. A kým sa takisto nezmenia aj kvóty, pretože kvóta je určite Máme pred sebou poslednú rečníčku, to je Elis Pumej, ktorá je z, zo siete Euromed Rights. Do, ďakujem pekne pani predsedajúca za to, že tu dnes môžem vystúpiť. Euromed Rights je jedna z organizácií v eurostredomorskom prostredí, čiže v Európe aj v južnom stredomorí. Za posledné roky ochrankyne práv žien naozaj prispeli k zlepšeniu situácie. Organizácie zohrali veľmi dôležitú úlohu pre, pre e, tvorbu progresívnych ústav v, v paroku Tunisku a Egypte, kde sú aj rodové rovnosti zakotvené v príslušných článkoch. A v poslednej dobe hnutie žien v Tunisku E, vzniklo v rámci prípravy zákona o boju proti násiliu páchanom na, ženám, na ženách. Experti v oblasti ženských práv e, pripravovali samotný návrh textu, pričom sa snažili zabezpečiť najvyššie možné normy, ktoré sa veľmi blízka, blíž, blížia istambulskému dohovoru Rady Európy. Okrem toho takisto hrali dôležitú úlohu pri lobovaní u poslancov, aby e, sa prelomil, prelomil odporu konzervatívnych poslancov a zákon bol prijatý v Tunisku minulo leto v auguste 2017, avšak výkon zákona zatiaľ ešte je stále veľkou výzvou a ženy budú musieť naďalej e, o to bojovať. V Maroku, ako už spomenula kolegyňa, aktivistky boli podstatné v lobovaní pri za dva podstatné zákony o rodovej rovnosti, ktoré e, sú blízko medzinárodným normám. To je zákon o násilí na ženách a o, mm, zákon o mm, boji proti všetkým formám diskriminácie teda ženské hnutie e, pretože ten zákon, ktorý bol o pán, nasadí páchanom na, ženách bol, na ženách bol e, nepostačujúci a nový zákon prešiel v, v dolnej komore sa e, 1,5 roka, ale ešte stále je potrebné dotiahnuť príslušné zmeny. Pokiaľ ide o Maroko, Libanon a Jordánsko, tým sa už tiež podarilo pri zrušiť e, pri dôležité články v trestnom poriadku, kde, boli, kde bol umožnené násilníkom oženiť sa so svojimi obeťami. V Egypte v menu článku 306 trestného práva ženy naďalej musia bojovať e, e, v roku 2014 zohrali dôležitú úlohu pri zmene toho článku 306, ktorý opätovne predefinoval a aj riešil sexuálne obťažovanie, avšak e, je to nepostačujúce a veľmi obmedzené a tiež spovažuje e, e, sexuálne obťažovanie za trestný čin len, keď bolo cieľom útočníka získať určité sexuálne výhody. Mm, napriek zlepšeniam sú tu ešte stále veľké výzvy pred nami také viaceré krajiny takisto ratifikovali tento dohovor, avšak s určitými výhradami. Jedinou výnimkou je Tunisko, ktoré má výhradu len s tým, že e, legislatíva nesme byť v konflikte s islamom a Palestína ako ratifikovala e, dohovor s výhradami v roku 2014. Napriek určitým pozitívnym legislatívnym zmenám ešte stále veľmi veľa zákonov je e, v, v obmedzenej miere prijímaných a riešia problém násilia na ženách len čiastočne tiež zohľadňujú aj, alebo odražujú konzervatívne rodinné hodnoty, než aby sa, prístup, sa tu prijal iný prístup. Ďalšou veľkou výzvou je samotný e, výkon praxi alebo dodržiavanie v praxi. Organizácie žien nielen pracujú a lobujú za prijatie z nových zákonov, ktoré zlepšia rodovú rovnosť a podporia práva žien, ale tiež musia bojovať aj za to, čo už bolo prijaté, aby sa naozaj dodržiavalo. Občianská spoločnosť pracuje z, ktorí pracujú v oblasti ženských práv e, v krajinách južného partnerstva, ale aj v Európe sa stále hovorí aj za tie nedostatky, ktoré oproti tým pozitívam, ktoré priniesli posledné dva roky. Čiže v dôsledku rastúceho konzervativizmu vlastne je chádza k ohrozovaniu toho, čo už aj bolo dosiahnuté prospech žien. Že organizácie žien takisto hovoria aj o hrozbách, ktoré sú na báze pohľavia a diskreditované sú na báze práca, práce e, a týmto sa stretávajú každý deň alebo každodenne. Sú tu rôzne ataky, hrozby z občianskej spoločnosti a ktoré súvisia s, um, so cťou alebo s rešpektovaním a podobne. Spolupráca v Stredomorí to bude predstavovať um, veľkú silu v zmene vzájomnej inšpirácii um, skupiny Europe Med Rights pracuje v oblasti boja branži proti násiliu páchaného na ženách spolu s ostatnými organizáciami a pravidelne sa stretávame s ostatnými skupinami a vzájomne sa inšpiruje mne, aby sme priniesli pozitívne zmeny pre ženy. V oktobri 2016 sme spustili verejnú kampaň, osvetovú kampaň o istambulskom dohovore Rady Európy, ktorý je prvý právne záväzným nástrojom v Európe v boji proti násiliu páchanom na ženách ženách a keďže tento rustambulský dohovor je otvorený eh, pre ratifikovanie v štátoch, ktoré nie sú členskými štátmi Rady Európy, preto je treba ho implementovať aj v týchto krajinách ehm, Južného Stredomoria. My sa snažíme zvyšovať povedomie o tomto dohovore v členskej spoločnosti, snažíme sa ovplyvňovať vládu E, zabezpečujeme aj príslušné rámce, aby sa aby teda vláda pripravila príslušné politické rámce. A v posledné roky organizácie a aktivistky z celého regiónu diskutovali o svojich rôznych skúsenostiach s istambulským dohovorom a implementáciou v príslušných krajinách. A tiež e, sa ide o Ide o to, aby posilnili na lob, lobovanie na svojej úrovni. Takisto je tu aj dánsky a rakúsky príklad, ktorý napríklad inšpiroval mm, aktivistky v Turecku a vo Francúzsku, aby pripravili svoje vlastné tieňové správy. A ich skúsenosť bude využitá, keď ostatné krajiny v Južného Stredomoria tiež sa pripoja k islamovskému dohovoru ale keď chceme byť naďalej činiteľkami zmeny, potrebujeme podporu EÚ, osobitne v súlade s e, usmerneniami, ktoré sa týkajú boja proti e, násilným páchom na ženách. Je, ide o boj proti proti násiliu a je potrebné zabezpečiť identifikovanie priorit v každou príslušnou krajinou. A tiež je podstatné, aby e, sa práca na práv, ženských právach bola súčasťou toho privilegovaného partnerstva napríklad medzi EÚ a Marokom alebo Tuniskom. Takisto je dôležité sa sústrediť na predovšetkým na obsah aj na kvalitu postupu. Napríklad e, marocký zákon o, násilí na ženách, ktoré nedávno bol prijatý, bol spomenutý ako, ako podmienka privilegovaného partnerstva z EÚ, avšak tento zákon určite nie je ešte uspokojivý. Takže aj keď už týka krabica, je dôležité naďalej e, vyvíjať tlak na Maroko. A to isté platí aj pre Tunisko aj keď už sa im celkom dobre darí, stále sú tam ešte nedostatky, na ktoré sa treba sústrediť. Takže v závere, tak ako sme videli, eh, žiadne zlepšenia pre práva žien nie sú automaticky zaručené. Tak ako uvedli aj naše turecké, naši tureckí partneri. Ešte pred 5-10 roky sme hovorili, že v Turecku sú dobré ehm, práva, a pokiaľ ide o práva žien. A však teraz sa tieto zákony menia a dokonca sa sa dokonca zvyšuje riziko ohrozenia týchto práv už dievčat a žien. Preto je naďalej potrebné, aby činiteľky zmeny bojovali naďalej v boji za svoje vlastné práva. Predsedajúca, ďakujem pekne. Ďakujem aj sa o tom, že pod, prečo potrebujeme ženy, aby naozaj boli tými aktivistkami zmeny, prečo je to dôležité. Chcela by som poďakovať všetkým našim panelistkám. Teraz máme niekoľko minút, nie už len toľko, koľko sme dúfali, aby sme mali príspevky od poslancov. Mám tu dvoch, dve prihlášky o slovo. Prvou je pani Maslezi. Merci beaucoup, madame la présidente, et merci beaucoup pour... Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za vaše vystúpenia. Bolo to všetko veľmi zaujímavé. Ja som poslancom španielským za skupinu zelených, som tieňovým spravodajcom tejto správe a mal by som niektoré otázky, ktoré by som sa spýtal, ktoré sa týkajú všetkých vystúpivších. Hovorili ste o arabskom svete, o arabskej jari a mňa by zaujímalo, či by ste možno mohli povedať viac detajlov ohľadne dopadu, ktorý mala táto arabská jar na práva žien v jednotlivých krajinách oblasti Stredomoria a či tu došlo k zmene pohľadu vízie žien alebo pohľadu na práva žien. Či by ste mohli toto trošku sprítomniť. A potom sme si všimli, že sú tu určité kroky dozadu, pokiaľ ide o práva žien. Netýka sa to iba Polska v Európskej únii, ale takisto aj v krajinách Stredomoria. Ja, mňa by zaujímali tie stratégie hnutí feministických, hnutí za práva žien, ako chcú čeliť týmto s piatočným retrográdnym postupom. Takisto ste hovorili o právnych postupoch, ktoré ste si vydobili, hoci sa tu spomenula aj určitá kritika k tejto téme, počuli sme. Mňa by zaujímalo, že keď ste hovorili o, sociálnych, o zdôrazňovaní sociálnych práv a nie sexuálnych práv, hovorili ste o právach na prerušenie umelotehotenstva a podobne. Či by ste mohli povedať niečo, ako čelíte týmto spiatočníckým krokom? Pokiaľ ide o klimatické zmeny, samozrejme tie krajiny, ktoré sa nachádzate, sú predovšetkým postihnuté práve klimatickými zmenami. A takisto vieme veľmi dobre, že sú to ženy, ktoré sú postihnuté ešte viac ako časť spoločnosti vzhľadom na ich zraniteľnosť. Ako teda sa venujete týmto témam? Ako sa snažíte e, zosúľadiť tieto dva protipóly, feminizmus a ekológiu? Pretože sme tu prijali nedávno správu ohľadne klimatickej spravodlivosti v tomto ohľade, takže by ma zaujímalo, ako to vnímate vy a v neposlednom rade možno by ste nám mohli niečo povedať ohľadne tých žiadostí, očakávaní, ktoré by ste chceli mať v tejto správe. Mariu by to istotne zaujímalo, aj mňa ako tenej spravodajcu, aké sú teda vaše odporúčania v rámci tejto správy, pokiaľ ide tieto partnerské vzťahy medzi Európou a južnými krajinami. Ďakujem. Thank you. Um, thank you. Ďakujem, takže sa vyjadria všetci tí, ktorí sa prihlásili. Teraz zostane slovo pán Martán. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem štyrom e, panelistkám, ktoré veľmi jasne vyjadrili to, čo chcú. Ja som si zaznamenal nejaké poznámky, keď som vás počúval. Možno to bude trochu nie veľmi chronologické, ale hovorili ste o mimovládnych organizáciách a obrátili ste sa na politiku. My sme politikmi a my predkladáme konkrétne politické e, predpisy. Hovorili ste napríklad o globalizácii a to je pravda, že jednoducho trpia ženy viac ako predtým po touto globalizáciou a sú to práve ženy, ktoré sú prvé, ktoré trpia v tých situáciách, ktoré nastávajú vďaka globalizácii. Ale je tu určité pokrytectvo, treba to povedať. Istotne ste si všimli, že sú aj ženy, ktoré častokrát e, v tomto parlamente sa vyjadrujú proti vašim presvedčeniam, ale hovorili ste tu o určitých víťazstvách, ktoré zaznamenali mimovládne organizácie ako tá vaša, avšak predsa len existujú tu, a už to povedali moji kolegovia predo mnou, je to určitá záležitosť, ktorá ma zaráža, pretože e, keď si prečítate práva v Maroku, tak je to kriminalizácia sexuálneho aktu mimo manželstva. Je tu na jednej strane posvetnosť ženského tela, hovorili sme takmer o tej panenskosti, a na druhej strane je tu toto pokritectvo, že sa povie, že treba síce podpísať univerzálne dohody ratifikovať ich, ale ja si myslím, že to nestačí. Treba takisto tlačiť na politikov, aby e, zosúladili národné, národné predpisy, ktoré sú s takými predpismi ako istambulský dohovor. Ja napríklad, a Mari myslím, že bude so mnou súhlasiť, v istej chvíli ste spomínali kvóty že ako keby tak, iba takto sa dala dosiahnuť tá rovnosť. Ale ja si myslím, že aj my tu máme určité pokrytiectvo, pretože máme obchodné dohody s vašimi krajinami a je tam určitá kondicionalita, podmienkovosť a táto vždy sa sústredí predovšetkým na finančné a hospodárske aspekty a nikdy nie na práva žien. Nemyslíte si, ja som o tom presvedčený, ale pýtam sa vás, či by to mala byť jedna z tých podmienok na to, aby sme mali takéto obchodné dohody s krajinami, ktoré nedodržiavajú alebo nerešpektujú rovnosť žien. Ďakujem pekne. My si veľmi radi vypočujeme reakcie panelistov a posledná osoba, ktorá sa prihlásila, je Maria Neuchel. Ja mám jednu konkrétnu otázku e, pre pani oblečenú v čiernom svetriku. Hovorili ste, poviem to ešte raz, mám konkrétnu otázku pre vás hovorili ste o tom, že diskriminácia žien sa rovná diskriminácii ostatných menšín. A chcela som sa spýtať, či som to správne porozumela, alebo či som to nesprávne porozumela, pretože na jednej strane si myslím, že my nie sme menšinou, my sme polovicou spoločnosti, to znamená, nejde tu o nejaké diskriminácie menšín. Ja si myslím, že ide tu o hrubú diskrimináciu, ktorá je rovnako stará ako svet aspoň tento pocit z toho máme a v každom prípade teda to, čo vidíme, že vo všetkých náboženstvách a vo všetkých krajinách sú to práve vždy ženy, ktoré sú podriadené mužom. Takže táto systematická situácia e, je niečo, čo by ste mi mali ozriemiť, pretože si nemyslím, že je to rovnaká forma diskriminácie ako tie ostatné. Ja si myslím, že ide o systematickú diskrimináciu a nemali by sme to spúšťať zo zreteľa. A vy všetci, a to sa mi veľmi páčilo, Hovorili ste teda vždy, že my, predovšetkým prvá rečnička, že my, my ženy. Ale samozrejme patrí, je to pravda, že práve pravičiari, ktorí sú proti politika, politika, politike žien, majú aj ženy vo svojich radoch, ktoré sú proti tejto ženskej feministickej politike. Ak by tieto pravičiarske strany nemali zo svojich radoch ženy, tak by bolo úplne jasné, že sú proti ženám, ale majú tam takéto alibistky, ktoré takto e, zdanlivo, ako keby robili národnú politiku, ale v podstate idú proti otázke, ktorú riešia feministické organizácie. A treba povedať, že v tejto otázke ako keby ženy neboli jednotné. Žiadna skupina nehovorí sama zo sebe, hovorí, že my ženy Bohužiaľ, my sme iba časťou tej spoločnosti žien. Napríklad extrémna religiózna politika a iné formy a prejavy, treba povedať, že vždy sa nájdú aj také ženy, ktoré v podstate podporujú tú mačistickú politiku mužov. Ako to teda vnímate? Ďakujem. Predtým, než bude reagovať panel, ešte Maria by sa chcela vyjadriť, spravodajkyňa. Ďakujem pekne. Ja mám dve otázky. Hovorili sme tu teda o tých krajinách, aspoň tak e, načrtli sme to, v krajinách našho južného partnerstva. Jedna krajina vždy chýba v rámci našich e, analýz, to je Alžírsko. Takže ja by som chcela pochopiť, že prečo. Istotne máte veci, ktoré by ste mohli spomenúť. Nemôžeme predsa takto opomínať Alžírsko musíme dekodovať ten problém, vyriešiť ho, čo sa tam deje. A ďalšia otázka, a to je skôr taký pohľad európsky, v Európe v súčasnosti, myslím, že to treba vnímať takto, máme tu takú islamofóbiu v Európe, ktorá je veľmi, prítom, veľmi silne prítomná a v tých diskusiách, ktoré tu prebiehajú v rámci týchto našich výborov je istý počet poslancov, ktorí dávajú do protipólu feminizmus a islam. Ja si myslím, že eh, my sme v Európe zažili feminizmus v ére, v, v kontexte kresťansko-židovského, ten feminizmus sa teda mohol rozvíjať vo viacerých oblastiach, ale nie v oblasti moslimskej. Možno tie príklady, ktoré sa nám podarilo zažívať tu v Európe, potrebuje feminizmus laickosť, bez náboženstvo. A ako by sa to dalo predstaviť alebo žiť v kontexte krajín, ktoré sú južne od Stredozemného mora? Bohužiaľ nemáme čas, máme iba 5 minút, takže neviem si ani len predstaviť, ako to chceme stihnúť, či chce reagovať jedna z vás za všetkých alebo či každý dostane z vás iba minútu. Bohužiaľ, dostávame sa na koniec tejto časti našej diskusie. Takže teda minútu dostane každý. E, takže poprosím vás e, veľmi rýchle, stručné reakcie. Nech sa páči. Ja si to uvedomujem, ale jednoducho máme málo času. môžeme dostať z vašej strany aj písomné odpovede, ak to chcete, ale v stručnosti reagujte na to, čo chcete povedať. Takže začnem. Pán Martin, mi sa veľmi páčilo to, čo ste povedali ohľadne toho pokritectva zo strany Európy. Skutočne by som chcela vidieť určitý lobbying, ktorý by podporoval e, práva žien, teda nie len pokiaľ ide o právo na svoje vlastné telo a na sexualitu a tá posadnutosť to, tým panenstvom. Uvediem príklad. Tie, hovorili sme tu o kvótach. Kvóty neboli schválené v rámci nového volebného zákona v Libanone. Mne by sa bolo bývalo páčilo, e, aby sme sme mali v minulosti väčšie množstvo lobbingu a silných žien, ktoré by sa boli prezentovali. Ale istotne si viete predstaviť, aké to je ťažké u nás, tú situáciu, keď sa žena chce uchádzať vo voľbách o miesto. Preto sa mi páčilo, čo ste povedala. Možno by to bolo dobré, ak by to bolo jednoducho zastúpené v tento vašej správe, pokiaľ ide aj o komerčný lobizmus, aby to bolo zastúpené v rámci tejto správy. Ďakujem pekne za vašu rýchlu reakciu. Ja zdieľam v plnej miere toto odporúčanie. Nebudem hovoriť o detailoch, pretože eh, aj v rámci svojho prievodu chcel som, chcela som dodržať tých 10 minút. Ja si myslím, že napriek všetkým tým pokrokom, ktoré sme zaznamenali, predsa len máme určité problémy. Či už ide o medzinárodné normy a pokiaľ ide o eh, náš vzťah, pokiaľ ide o islám. Ja si myslím, že to ide o instrumentalizáciu e, tej situácie, pretože vlastne aj tá súčasná ústava to neumožňuje. Vyžaduje si to veľkú odvahu, aby tu skutočne došla hĺbková revízia, napríklad pokiaľ ide o rodinný zákonník, pretože aj naďalej tam je ešte táto referenčná dichotómia ponechaná. všetky, pokiaľ ide o otázku panenstva, nie je nič v v zákone uvedené, pokiaľ ide o túto otázku, ale sú tam miesta, ktoré sa dajú interpretovať rôznym spôsobom. E, takže v podstate napríklad pokiaľ ide o manželské násilie, e, individuálna sloboda, to je veľký boj a tu sa napríklad môžem vyjadriť k tomu, čo priniesol, e, priniesla arabská jar. Máme teraz ministrov, ktorí išli do Ženevy, aby sa tam vyjadrili proti tej slobode individuálnej v rámci manželského života. Takisto sa vyjadril proti tomu, aby mali práva deti rovnaké, ak teda vyrastali eh, mimo manželstva eh, a vychádzal teda z islamského vierovýznania a to je škandalózne. Takže ja som tu za to, aby som povedala jasne, že či islám alebo nie islám, to nás nezaujíma. Islám je náboženstvo. To je ide tu o otázku individuálnej dôstojnosti, takže to by nemala byť, e, táto religiózna otázka by sa nemala dostávať do politiky. Áno, laickosť je otázka, ktorá je kľúčová. Islamizmus, katolicizmus, e, môže existovať aj islamistický feminizmus. Môžeme tu mať aj feministických islamistov, zasa dá sa to vidieť aj takto. Ale jedno druhé nevylučuje. Ale hneď ako náboženstvo, hneď ako náboženstvo dostáva do politiky, tak vlastne prídeme o tie práva žien. A pokiaľ ide o menšiny, ja v plnej miere súhlasím s vami, keď hovoríte, ja som to už aj vysvetlila, že do akej miery vlastne tá myšlienka, silných žien môže podporiť tú mániu, ktorá existuje v spoločnosti, kde sa ženy kategorizujú ako určitá skupina. Prečo napríklad neexistuje výbor pre mužov? máte výbor pre ženy. Ja si myslím, že ženy sú špecifickou časťou spoločnosti. To je niečo, čo sa snažíme dosiahnuť. My nie sme nejakou skupinou a častokrát sa to zneužíva na to, aby boli ženy marginalizované a tá ich situácia. A pokiaľ ide o Alžírsko, ja si myslím, že tá situácia tam, e, pokiaľ ide o hnutie demokratické, tam je situácia ťažká. Ženy tam sú, snažia sa zaangažovať a bojovať, chcú mať prítomnosť aj v rámci volených miest, ale Alžírsku je otázka problematická práve pokiaľ ide zamestnanosť, vzhľadom aj na celkové hospodárstvo krajiny, ale robíme všetko preto, aby sme spolupracovali s našimi partnerskými organizáciami v Alžírsku, pokiaľ ide o boj proti násiliu. Je pravda, že o tom nehovoríme veľmi, pretože jednoducho e, tá situácia je taká, aká je. A pokiaľ ide o dopad e, arabskej jary, takže to je už všetko. Bohužiaľ, budem reagovať pravdepodobne v písomnej podobe na vaše otázky. A ešte posledná panelistka, poprosím vás v rýchlosti. Ďakujem pekne. Áno, hovorili ste o Alžírsku, hovorili ste o občianskej spoločnosti, hovorili ste o práve, o práve zhromažďovania. Sa to všetko komplikuje. Aj otázku ženských práv. To je vlastne niečo, čo už tu odznelo. A druhý komentár, ktorý by som chcela vyjadriť, pokiaľ ide o obsah tejto správy a pokiaľ ide o to, čo tento výbor môže urobiť vo vzťahu k právam žien v tomto regióne, treba bdieť nad tým, aby tie vzťahy a záväzky, ktoré Európska únia prijala na úrovni ľudských práv, aby sa tieto dodržiavali vo všetkých bilaterálnych vzťahoch, pretože to je kľúčové. Stačí sa pozrieť napríklad na priority partnerstva, ktoré boli prijaté až do posiaľ, napríklad pokiaľ ide o Alžírsko, pokiaľ ide o práva žien, vidíme, že tie štandardy sú veľmi slabé, napríklad v porovnaní s tým, čo by Európska únia očakávala. Takže toto je ten náš, naše posolstvo, ktoré by sme chceli k tejto téme vyjadriť. Chcem sa teda teraz v tejto chvíli poďakovať všetkým panelistkám. Ospravedlňujem sa za to, že sme sa nakoniec takto museli ponáhľať. Bolo to všetko zaujímavé, všetci sme sa veľa dozvedeli a e, oceňujeme to, čo vy robíte. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli a informovali nás. Vážení kolegovia, pekné po obede. Ďakujem veľmi pekne za dobré predsedanie. Teraz budeme pokračovať však v našom stretnutí bodom 4 programu, ktorý sa zaoberá vyvážením pracovného a súkromného života pre rodičov a poskytovateľov starostlivosti. A teraz by som chcela dať eh, slovo spravodajkyni pani Agnieszke Kozlevič-Rajevič. Ďakujem bardzo, pani Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi sa teším, že nastala tá chvíľa a aj v našom výbore začíname diskutovať o tej, tomto dôležitom návrhu Európskej komisie. Chcela by som len na začiatok len pripomenúť, prvnež pripravím tu, prejdem k samotnému stanovisku, takže v, na, v, ide o, v nariadení ide o to, aby e, sa bola zabezpečená lepšia účasť žien na trhu práce a táto otázka je, e, aby mohli vlastne ženy lepšie zvládať svoj pracovný a rodinný čas. A zatiaľ je to len problém pre ženy, pretože ako keby mužov netrápilo, že majú tiež svoje rodiny. Takže toto je vlastne aj cieľ tejto, to, tejto smernice. A chcela by som tiež pripomenúť, že táto smernica nahrádza predchádzajúcu, ktorá mala za cieľ podobné návrhy, avšak neboli to zatiaľ povinné, záväzné ani platné, preto ani neboli implementované návrhy, ktoré sú v návrhu Európskej komisie, v tej návrhu smernice Európskej komisie, teda ku tej smernici, ku ktorej pripravujeme e, správu. Cieľ je nasledovný, že by sme zabezpečili na celej úrovni, na, celej, na celom území EÚ 4 mesiace materskej dovolenky pre matky a pre otca. Veľmi dôležitou otázkou je, že tieto materské dovolenky nebudú 4, nebudú sa môcť nebudú musieť sa vzdať ich navzájom. Čiže keď niektorý z rodičov sa rozhodne, že si to nevyzdvihne, tak jednoducho to prepadne. A je tu takisto Tiež by kompenzácie počas tohto, tejto materskej dovolenky by mali byť na úrovni um, práce neschopnosti. Tiež sa tu zavádza na európskej úrovni um, aj otcovská dovolenka. To, e, nie je to tak veľa, 10 pracovných dní, ale je pri prípade narodenia dieťaťa. E, tiež e, je tu aj m, mm, ďalší e, rodičovský alebo e, ďalší, e, ďalších mož, ďalšie možnosti e, osoby, ktorá sa stará o dieťa 5 dní do roka. Mnohé členské štáty takéto niečo už aj majú. Potom ďalšie dve veci, ktoré sú v tomto návrhu, sú, že táto dovolenka by bola ako pružná, čiže je možné si to vziať počas prvých 12 rokov života dieťaťa. A Napokon rodičia, ktorí by mali právo na takúto rodičovskú dovolenku, by mohli požiadať zamestnávateľa o pražnú pracovnú dobu, čiže buď skrátenie pracovného dobu alebo nejaké iné pracovné hodiny, mohli by sa na tomto dohodnúť so zamestnávateľom. Pod mojom, e, v mojej správe alebo podľa mňa to, čo je najdôležitejšie celkovo pre, tento, pre túto smernicu je, že je to aj trochu určitý spôsob zavedenia tých návrhov, ktoré už boli aj v predchádzajúcej smernici z roku 2010, avšak keďže neboli záväzné, vykonávané, tak ani sa neuplatňovali. Čo sú veci dôležité? Sú tri oblasti tohto návrhu, predovšetkým, že neprepadne alebo ne nerozdeliteľnosť tohto, tejto dovolenky medzi matku a otca, čo je absolútne dôležité, pretože chcela by som pripomenúť, že cieľom tohto návrhu je zapojenie žien na pracovnom trhu a hlavnou prekážkou u rovnakého účasti žien aj e, z mužov na trhu práce je nerovnaký rozpodiel na, na domácich prácach alebo a tým keď e, budú môcť e, túto dovolenku si mať oplatňovať, tak budú vlastne mať rovnaké podmienky a nebude to tak, ako to doteraz, že sú tu len kultúrne, je to vždy udelená rodičovská dovolenka len žene. A toto by malo byť aj na vysokej úrovni. E, pretože keď nebudú mať takúto možnú motiváciu, tak nebudú si takúto dovolenku vybrať. A v mnohých krajinách už takéto návrhy sú aj na vysokej úrovni a majú tiež možnosť muži si brať rodičovskú dovolenku, ale nie vždy E, o tom muži ani nevedia a sa o túto dovolenku neuchádzajú. Takže keď chceme e, vlastne vyrovnať e, ženy a mužov na trhu práce, tak musíme mať v tomto návrhu aj postupy pre mužov. Čiže táto platnosť detskej dovolenky je dôležitá. A tiež ďalšie, čo je dôležité, je, že v tomto návrhu sa spomína aj tá otcovská dovolenka, tých 10 dní e, čo, otcovskej dovolenky, to už je taká inštitúcia celoeurópska, ktorá bude aj záväzný, mať záväzný charakter, je to veľmi dôležité. Čiže keď si o tomto všetko myslím, že je to návrh, ktorý stojí za našu diskusiu, stojí za našu podporu aj v kontexte našich skúseností s, so smernicou o materskej dovolenke, čo máme veľmi zlé skúsenosti s ňou. Chcela by som povedať všetkých poslancov, ktorí sa zúčastnili diskusie na, a prác na tomto návrhu, aby, ne, aby vzali do úvahy aj túto históriu a aby sa nemenil ten návrh takým smerom, ktorý by ešte viac oslabil naše možnosti presadiť túto nariadenie. My toto nariadenie potrebujeme, vieme, že je to kontroverzné, pre mnohých členské štáty je to ťažké alebo zložité, či už preto, že to bude drahé, alebo preto, že Ehm, dovolenka je príliš dlhá, že keď to minimum je v zásade optimálne, takže by som chcela požiadať, aby sme ešte neprilievali olej na oheň v tejto veci, ale aby sme konali v takom smere a zmysle, ktorý nám umožní dokončiť túto prácu legislatívnu v tom pozitívnom smere. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Agneške Kozlovskej. A teraz by som dala slovo pani Anny Kerčover Krchov z DG pre spravodlivosť. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca som veľmi rada, že môžem dnes e, odprezentovať náš návrh a dúfam, že to bude tvoriť e, taký dobrý začiatok e, prác na tomto návrhu vo vašom výbore. Práce už začali aj v ostatných výboroch. Myslím si, že spravodajkyňa už poskytla krátky prehľad o tom, čom táto smernica je. Možno môžem v krátkosti dodať niečo ku kontextu a o tom, prečo táto smernica je v súčasnosti na stole. A tento kontext sa vracia do roku 2015, keď sa komisia rozhodla stiahnuť návrh z roku 2008, ktorým sa upravovala smernica o materskej dovolenke. A v tom čase sa komisia zaviazala predložiť širšiu iniciatívu, ktorá by zobrala do úvahy e, zodpovednosť e, poskytovateľov starostlivosti, a to v širšom meradle. To znamená, že sme sa chceli pozrieť e, na širší rámec, než je materská dovolenka. Takže to sme urobili v júli 2015 a odvtedy komisia pracovala na tomto návrhu v medzičase minulý rok 26. apríla e, prijala e, návrh e, piliera sociálnych práv, ktorý bol schválený radou a parlamentom v novembri na samite v Kortenbergu. Takže toto je celkový politický kontext, avšak sú k dispozícii už aj mnohé nástroje, ktoré poskytujú rele relevantnú legislatívu o zosúladení e, súkromného a pracovného e, života e, ktoré sa sústredujú predovšetkým na smernicu o rodičovskej dovolenke. Sú tu ciele Rady z Barcelony z roku 1992, kde sa majú štáty zasadzovať o určitý podiel starostlivosti o deti, ktorá je takisto veľmi dôležitá e, na zlepšenie participácie žien na pracovnom trhu. A samozrejme, všetky tieto záležitosti e, majú nadväznosť v podobe zlepšenej participácie na trhu v rámci európskeho semestra a samozrejme sú zakotvené tak v zmluvách, ako aj v charte základných práv. Takže toto je veľmi široký E, široký kontext. Takže toto je to veľmi široké politické pozadie. Čo je ten problém, s ktorým sa komisia chce prostredníctvom tohto návrhu vysporiadať? Je to predovšetkým nízke zastúpenie žien na pracovnom trhu a nerovný podiel zdieľania e, zodpovednosti e, za starostlivosť o dieťa medzi mužmi a ženami. Ak sa pozrieme na dáta a štatistiky, uvidíte, e, že tento problém je tu veľmi výrazne zastúpený. Tu napríklad e, vidíte mieru zamestnania medzi 28 členskými štátmi a vidíte mieru zamestnanosti mužov a žien. A vidíte, že táto miera zamestnanosti sa vyvíja tak pre mužov, ako aj pre ženy, avšak e, tá e, medzera medzi obidvoma týmito mierami ostáva zachovaná. To znamená, e, ženy sú menej zamestnané približne o 12 percentuálnych bodov než muži. Tu vidíte podobný graf opätovne. Tu vidíte celkovú zamestnanosť žien, ktorá je opätovne nižšia ako zamestnanosť mužov Vidíte to naprieč celými, všetkými členskými e, štátmi a vidíte, že tie rozdiely v niektorých členských štátoch sú nesmierne vysoké. Zároveň, ak sa pozriete ak si e, vidíte dosiahnutie e, vzdelanie tretieho stupňa. Vidíte e, tú e, mieru žien v zelených stĺpcoch a mužov v modrých stĺpcoch. Vidíte, že vzdelanie mužov, vo všeobecnosti muži majú, dosahujú vyššie vzdelanie ako ženy. A ale zdá sa, že to sa neprejavuje na lepšej angažovanosti na trhu práce. Ak sa pozrieme na dôvody, prečo ženy nie sú aktívne, a nie sú zastúpené na e, trhu práce, je tu zoznam dôvodov a tým najvýznamnejším dôvodom, prečo e, ženy nie sú prítomné na trhu práce, sú práve povinnosti poskytovania starostlivosti. E, to znamená starostlivosť o deti alebo starostlivosť od dospelých s postihnutím. To znamená, že ženy sa buď starajú o poskytovanie starostlivosti pre deti, respektíve zvyčajne a spravidla o starších členov domácnosti, napríklad rodičov. To je, vidíte, že práve to sú momenty, kedy ženy vypadávajú z aktívneho pôsobenia na trhu práce eh, a samozrejme ten celkový podiel zamestnaných sa znižuje, ale to je skôr e, dôsledkom starnúcej populácie. Ďalší bod, ku ktorému máme štatistiky, je dopad rodičovstva na mužov a ženy. Aký je dopad e, toho, že máte dieťa pod 6 rokov veku na mužov a na ženy a vidíte svetlomodrou dopad na mužov a tmavomodrou, respektíve fialovou farbou, dopad na ženy. A vidíte, ako e, ten dopad na ženy je negatívny, zatiaľ čo dopad na mužov e, s niektorými výnimkami je pozitívny. To znamená, že muži začínajú pracovať tvrdšie, keď majú dieťa pod 6 rokov veku, zatiaľ čo ženy pracujú menej. A ak sa pozrete na priemerný vek, ktorý ženy trávia e, v domácnosti, respektíve na ktorý člen domácnosti trávi e, vo forme plateného, respektíve neplatenej e, rodičovskej dovolenky, platenou a neplatenou prácou, až 54 hodín týždenne trávia ženy neplatenou prácou, čo je o 5 hodín menej ako žien a, a je to zvyčajne 21 hodín starostlivosti o deti a 9 e, hodín o, o u mužov. Takže vidíte, že muži sa venujú skôr platenej práci, zatiaľ čo ženy sa skôr venujú práci v domácnosti, ktorá nie je platená. E, náklady na nízke zastúpenie žien na pracovnom trhu e, bol vypočítaný eurofundom eh, a vychádza na 370 miliard eh, eur. To sú predovšetkým náklady, ktoré sú spôsobené eh, na nezaplatených daniach a na ušlých príležitostiach. Pretože žena, ktorá vykonáva neplatenú prácu, neplatí dane. Takže toto sú náklady absencie žien z pracovného trhu. Takže toto bol problém v e, natienení štatistiky. Čo sú tým hnacím motorom e, týchto údajov? Predovšetkým je to rodičovstvo, e, miera zamestnanosti žien s deťmi pod 6 rokov je významne nižšia ako tých žien, ktoré deti nemajú. Potom je tu nerovné zaťaženie starostlivosťou e, a jeho distribúcia medzi ženami a mužmi. Potom je tu e, nedostatok e, služieb starostlivosti o dieťa, zvlášť pre deti pod 3 roky veku a samozrejme aj nedostatočné sú dlhodobé programy starostlivosti pre iné Eh, osoby, ktoré sú na tejto starostlivosti závislé, predovšetkým starých ľudí. A samozrejme sú to aj eh, podfinancovanie eh, tohto v tomto sektore. To znamená, že finančné systémy štátov sú nadizajnované takým spôsobom, ktoré nepodporujú v hľadaní zamestnania toho človeka v domácnosti, ktorý zarába menej ako ten druhý člen domácnosti. Aký je súčasný právny rámec, ktorý sa týka rodičovskej dovolenky, ako sme povedali, je tu materská dovolenka, respektíve smernica o materskej dovolenky, potom je tu smernica o rodičovskej dovolenke, ktorá je e, novelizáciou dohody o sociálnom partnerstve a potom je tu všeobecnejšia smernica o rodovej rovnosti v zamestnávaní, e, ktorá sa takisto vzťahuje na oblasť zosúladenia pracovného a súkromného života. Ešte niekoľko ďalších údajov. E, tieto údaje sú v pomerne malej tabulke, avšak e, tieto zobrazujú, aké percento žien si bere rodičovskú dovolenku proti percentu mužov, ktorí si bere rodičovskú dovolenku. A e, vidíte, že ten podiel žien, ktoré si berú rodičovskú dovolenku, ktoré odchádzajú na rodičovskú dovolenku, je oveľa vyšší ako podiel mužov, ktorí odchádzajú na rodičovskú dovolenku. E, potom je tu takisto aj ďalší prvok, ktorý sme zobrali do úvahy pri tvorbe tohto návrhu a tým je e, vývoj demografickej krivky eh, v Európe a starnúcej populácie. Z roku 2013 máme údaje, ktoré ukazujú, že podiel populácie nad 50 rokov, eh, ktorí sú nositeľmi neformálnej starostlivosti o eh, závislých členov domácnosti. Vidíte, že toto percento je pomerne vysoké červenom stĺpci vidíte priemer OECD, avšak v mnohých členských štátov to, mm, tento priemer je presiahnutý. A samozrejme preto e, potreba neformálnej starostlivosti bude iba stúpať s tým, ako bude starnúť naša spoločnosť. Ďalším prvkom, ktorý sme zobrali do úvahy, e, sú e, prognózy dĺžky pracovného veku a tieto prognózy e, sú pripravené do roku 2080 a vidíte, že ten všeobecný trend je klesajúci. To znamená, že budeme mať čoraz menej pracovnej sily, ktorá bude k dispozícii v Európe a preto naozaj potrebujeme tú polovicu e, pracovných síl, ktorú tvoria ženy, aby sa zúčastňovali e, a participovali na pracovnom trhu Pamätajúc na všetky tieto údaje, sme vypracovali tento návrh. E, celkové cieľa, ako som povedala, je zvýšenie participácie žien na trhu práce, zníženie rodových nerovností a to samozrejme má dopad aj na medzery v odmeňovaní a vyplácaní penzí. Cieľom je takisto dať pracovníkom e, skutočný výber v tom, ako budú zosúľaďovať e, svoje pracovné a súkromné e, povinnosti. A to tak, aby aj možnosť práce v domácnosti bola rovnako atraktívna tak pre mužov, ako aj pre ženy. Aby táto práca nepriťahovala iba tých, ktorí v tej domácnosti zarábajú menej. A samozrejme je to aj spôsob, ako sa vysporiadať s demografickými zmenami a takisto ako sa vysporiadať e, s nedostatkami e, v službách poskytujúcich starostlivosť nie len o deti, ale e, aj o iných členov domácnosti. Ako ste si a zda všimli, nie všetko, čo som spomenula, sa naozaj pretavilo do znenia smernice časť týchto záležitostí chceme pokryť nelegislatívnymi opatreniami, o ktorých budem hovoriť neskôr. Takže je to balíček, ktorý pozostáva z niektorých opatrení, tak legislatívnych, ako aj nelegislatívnych. V návrhu e, smernice, to znamená legislatívne opatrenia, e, máte určité existujúce práva, ktoré sú posilnené, ale aj nové práva, ako už bolo povedané. Je tu nové právo na materskú e, na otcovskú dovolenku, je tu posilnené právo na rodičovskú dovolenku a takisto aj na dovolenku poskytovateľa e, starostlivosti a takisto aj mm, flexibilné opatrenia trhu práce. E, právnym základom je článok 153 e, ZFU, e, ktorý Mm, tvorí základy, e, tvorí e, právny základ cieľov tejto smernice a vytyčuje základné štandardy. E, takže je to smernica, ktorá vytyčuje minimálne štandardy. Čo sa týka obsahu navrhovanej smernice, je tu nové právo na európskej úrovni na e, otcovskú dovolenku, ktorá pozostáva z desiatich pracovných dní a e, ktorá e, pozostáva z kompenzácie, ktorá by bola na úrovni plateného voľna, respektíve práce neschopnosti, pretože inak málo rodín by si mohlo dovoliť stratiť toho člena rodiny, ktorý zarába v domácnosti viac potom je tu rodičovská dovolenka. V súčasnosti už existuje štvormesačná rodičovská dovolenka. Čo navrhujeme je zvýšiť e, podiel neprenosných mesiacov. To znamená, že e, v súčasnosti jeden rodič môže preniesť svoj podiel materskej dovolenky na toho druhého e, rodiča a je to tomu právo, ale návrh smernice predpokladá, že a minimálne jeden mesiac musí byť neprenosný, e, pretože všetky tieto mesiace sú v súčasnosti prenosné a návrh smernice predpokladá, e, že realita je taká, že väčšinou muž prenesie celú svoju rodičovskú dovolenku na ženu. Takže je tu neprenositeľnosť, ktorá je veľmi dôležitá, aby aj časť tejto zodpovednosti plnil muž e, a e, táto, mater, táto rodičovská dovolenka má byť kompenzovaná finančným spôsobom vo výške e, práce, práce neschopnosti zo zdravotných dôvodov a je možnosť čerpať takúto rodičovskú dovolenku až do 12 roku veku dieťaťa. A vidíme to, že tie sú nesmierne dôležité pre rodičovskú dôvolenku, že kompenzácia, neprenositeľnosť a flexibilita je veľmi dôležitým prvkom na to, aby e, sme mužov viac e, motivovali, aby sa uchádzali, respektíve si vybrali rodičovskú dovolenku. A potom tu máme návrh o dovolenke pre poskytovateľov starostlivosti. Mm, to častokrát sa vzťahuje na ženy v neskorších fázach života, keď sa musia starať e, o rodičov, ktorí starnú alebo o iných príbuzných. Takže tu predpokladáme malý krok, je to 5 e, pracovných dní ročne na pracovníka, e, ktoré sú kompenzované na úrovni kompenzácie e, v práce neschopnosti e, zdravotného charakteru. Takže to v súčasnosti neexistuje na e, úrovni EÚ vôbec a takisto predpokladáme zavedenie flexibilných pracovných podmienok, ktoré už do určitej mieru existujú. Mm, existujú v smernici o rodičovskej dovolenke, kde rodičia, ktorí sa vracajú z rodičovskej dovolenky, majú právo požiadať o flexibilný pracovný čas a tu e, predpokladáme rozšírenie tohto práva na všetkých rodičov e, až do 12. roku veku dieťaťa. A takisto sa to vzťahuje aj na poskytovateľov e, starostlivosti. Ale treba povedať, že tam sú tie opatrenia trochu iné, pretože poskytovateľe tejto starostlivosti potrebujú poskytovať túto starostlivosť na pravidelnej báze a dlhodobo Takže tu vidíme zníženie e, pra, e, pracovných hodín, a flexibilných podmienok. A to pre e, pracovníka je právo požiadať o tieto flexibilné pracovné podmienky a zamestnávateľ ich môže zvážiť. Avšak zamestnávateľ má stále právo odmietnúť tieto flexibilné e, pracovné podmienky, ale musí to náležite odôvodniť. E, všetky tieto dovolenky sú chránené e, prostredníctvom určitých právnych záruk. To znamená, že tí, ktorí e, žiadali využitie týchto e, dovoleniek, sú chránení ktoré budete poznať aj od iných smerníc, ktoré sa zasadzujú o rodovú rovnosť. Je tu napríklad zákaz diskriminácie a takisto zabezpečenie toho, že keď sa ten človek vráti do pracovného pomeru, tak má to pracovné miesto zachované. A toto je v zásade zhrnutie toho, čo už som povedala Takže na ľavej strane máte v, súčasnosť, v súčasnosti platné európske právo a vpravo je ten návrh, ako aj s novými prvkami, ktoré by mali byť zavedené na európskej úrovni. Keď táto nová smernica vstúpi do platnosti, e, tá súčasná smernica bude zrušená, ale samozrejme našim cieľom je, aby všetky existujúce práva v súčasnej smernici boli zachované a boli ešte posilnené eh, v tej novej smernici. Ako som už povedala, tento návrh sprevádza aj oznámenie komisie o legislatívnych opatreniach, hlavne v troch oblastiach. Predovšetkým, aby sa zlepšil eh, rodovo neutrálny prístup eh, k jednotlivým dovolenkám, a takisto, aby sa zlepšil prístup k dostupnej a kvalitnej e, patrovateľskej starostlivosti a službám a tiež, aby sa riešili aj ekonomické e, tie stimuly, ako som spomínala predtým, alebo tie nestimuly. A sú tu v tomto zmysle predpokladané viaceré opatrenia, aby sa prešlo od presadzovania e, súčasnej platnej legislatívy a to je aj zároveň cieľom tohto tejto smernice o materskej dovolenke, pretože tam tiež ešte nie je tá, čo existuje, nie je dostatočne dodržiavaná. preto my e, ideme zorganizovať spoločný seminár medzi e, e, príslušnými inšpektormi a aby sme zabezpečili lepšiu presadzovanie existujúcich pravidiel. Takisto predpokladáme zlepšenie situácie v oblasti získavania údajov po celej EÚ, aj monitorovanie, aj prostredníctvom Európskeho semestra spracovanie týchto informácií, zdieľanie dobrých e, posvetených postupov a takisto by sme chceli podporovať aj invest- sociálne investície prostredníctvom existujúcich štruktúrálnych fondov a to sa naozaj týka investícií do eh, starostlivosti o dieťa a aj do, do dlhodobej starostlivosti. No už tak to bolo v stručnosti náš návrh a tu sme na to, aby sme zodpovedali vaše otázky. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz eh, by som dala slovo pani Erike Koller, ktorá je členkou Európskeho e, ekonomického hospodárskeho výberu, ktorá predstaví svoje stanovisko k, um, k rovnováhe medzi prácou a rodinným životom. Ďakujem pekne. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať výboru FAM za túto príležitosť eh, odprezentovať naše stanovisko. Naše stanovisko bolo prijaté v decembri 2017. Takže pre tých, ktorí dnes sú, nepoznajú, čo je e, ekonomický, hospodársky, Európsky hospodársky sociálny výbor, výbor, e, je to výbor, ktorý združuje občianskú spoločnosť a sú tam tri skupiny. Je to, sú zamestnávateľia, zamestnanci a rôzne iné zaujímavé skupiny preto sme sa navzájom, navzájom trošku bojovali z hľadiska vyrovnávania pracovného rodinného života, ale ja vám o tom trochu porozprávam. Takže máme 350 členov v EHSV, e takže nie je to ani taký malý orgán. Začala by som všeobecnými pripomienkami a to predovšetkým, čo je najdôležitejšie, je to, že EHSV plne podporuje rovnováhu pracovného a rodinného života a osobitne túto iniciatívu, pretože ako sme počuli, čím väčšia bude účasť žien na pracovnom trhu, pretože sme už počuli, čo to stojí, keď tam ženy chýbajú, 370 miliard eur ročne, to je obrovská suma a tiež je tu ďalší e, problém, je tá nerovná distribúcia zodpovednosti, starostlivosti o deti. O tomto sme už dnes už veľa počuli. Takže určite väčšia účasť e, žien na pracovnom trhu by zlepšila rodovú rovnosť alebo by riešila rodovú nerovnosť a takisto by to mohlo byť jeden z veľkých cieľov. A keď budeme uvažovať o tom, že mnohí z nás eh, no, máme, či už máme deti, alebo máme staršie osoby v rodine, doma a vieme, že sme tu tzv. sendvičová generácia, sme často pod veľkým tlakom a stresom a je to niekedy zložité byť aj perfektnou matkou, aj perfekt. E, starať sa, e, vychovávať perfektné dieťa, starať sa o starých rodičov alebo o rodičov a zároveň aj byť perfektnou zamestnankyňou. Niekedy sa toto všetko nedá. Takže vieme, že návrh komisie určite nie je teraz e, to, čo vyrieši úplne všetko, nejaký zlatý prútik, ale EHSV si myslí, že je to aspoň krok k tým správnym smerom. a veríme, že moderné politiky pre rovnováhu pracovného a rodinného života by mali zabezpečiť také politiky, ktoré budú prinášať e, také možnosti, ktoré prinesú prospech aj, aj podnikaniu. Európsky e, e, rámec pre pre vyrovnováhu medzi pracovným a rodinným životom vlastne je, dôsled, je dôkazom toho, že tu existuje politický záväzok, ktorý bol prijatý v Göteborgu a sa to prekladá do konkrétnych krokov, teda konkrétne občanov. Ja pomoc občanom. My by sme chceli mať také európske normy alebo spoločné európske normy, ktoré by predstavovali aj dobrý príležitosť pre EÚ, aby sa posúvala smerom k spoločenskej konvergencii. Už som vám povedala, že máme zamestnancov, zamestnávateľov a ďalšie e, zainteresované skupiny ako členov nášho EHSV, našho výboru a preto museli sme sa v našom výbore dohodnúť na tomto stanovisku a je nevyhnutné spomenúť e, platné obavy, ktoré tu odzneli zo strany zamestnávateľov z hľadiska nákladov a určitých organizačných aspektov tejto smernice. Takže je absolútne nevyhnutné pouvažovať o problémoch s organizáciou sankciám alebo finančných organizačných problémov, ktoré budú vyplývať pre podniky. Teda najviac sa to bude asi týkať malých a stredných podnikov, najmä tých najmenších. A keď na začiatku sme o tom neuvažovali, keď sme začali diskutovať o tomto návrhu stanoviska, ale zástupcovia malých a stredných podnikov E, sa prejavili a povedali, a my to ako máme zvládnuť. Takže je to trošku obava, ale EHS e je presvedčený, že dlhodobé prínosy vykompenzujú tie krátkodobé náklady alebo zvýšené náklady. Myslíme si, že je to určite dobrá investícia, keď sa investuje do ľudí aj do... Je to určite prínosom aj pre, ekonomiu, pre ekonomiku. Ďalej, pokiaľ ide o plat, sú tie samotné výplaty materskej dovolenky a to, že nie je prenositeľná, to sú kľúčové otázky. To musíme riešiť, keď chceme znížiť všetky bariéry, ktoré bránia ženám zúčastniť sa pracovného trhu. Potom je tu otázka platieb alebo výplat materského príspevku. Ak nie je to na tej bežnej, na tej štandardnej úrovni, na úrovni PNK, tak e, zamestnávateľia sa obávali, že aké to bude mať e, dôsledky, osobitne v tých krajinách, kde už sa vypláca PNK na vysokej úrovni, v niektorých prípadoch 100 e, platu. A preto samozrejme, že tieto platby sú kritickou obavou. Takže myslím si, že otcovia nedostanú nikdy doma, ak nedostanú dostatočne zaplatené. A ak to nebude na tej úrovni aspoň penky. A EHSV podporuje aj tú neprenositeľnosť rodičovskej dovolenky. A ako sme počuli, to by mohol byť krok vpred pre riešenie genderových stereotypov mm, a určitých stereotypov voči alebo predsudkom voči tomu, že muži by prevzali rodičovskú dovolenku a potom tá opatrenia pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. My sme už počuli, že je tu teda ďalej možnosť udeliť 5-dňovú otcovskú dovolenku pri narodení dieťaťa, ďalej tých ďalších 10 dní pre opatrovateľov. To asi nevyrieši ešte situáciu, ale aspoň to mm, nám dá určitý čas, kým sa nájde opatrovateľ pre dieťa alebo ak je potrebné nahradiť mm, opatrovateľa dieťaťa a podobne. Takisto EHS podporuje aj e, e, rovnakú možnosť e, mať prístupu k rovnakému pracovnému času a k flexibilnému pracovnému času a flexibilný pracovný čas by nemal byť vnímaný ako otázka čisto pre ženy a priemysel by mal podporiť takýto flexibilný pracovný čas tak pre ženy ako aj pre mužov. Mm, tiež e, sú to určité ustanovenia, ktoré sa týkajú toho, že komisia by mala potom zrušiť platnosť e, existujúcej smernice. Mm, my sme nechceli otvárať diskusiu o tomto, ale myslíme si, že sociálni partnery určite majú osobitnú úlohu, ktorú tu zohrádzajú v tom, ako sa budú presadzovať jednotlivé politiky Komisia, členské štáty a občianská spoločnosť majú základnú úlohu pri boji so stereotypmi a prostredníctvom šírenia osvety a verejných informačných kampaní. A my by sme taktiež chceli zdôrazniť potrebu investícií do vysoko kvalitných opatrovateľských služieb a zariadení ktoré by boli ale na dostupnú cenu. A tiež som ešte chcela spomenúť, že my si myslíme, že komisia by mala byť ambicioznejšia z hľadiska daňových systémov, pretože tie takisto môžu mať aj priamy vplyv na pracovný trh. Takže v závere EHSV uznáva, že toto je naozaj veľká výzva. A ak považujeme o našom príklade, ako nám sa podarilo dať dokopy rôzne názory v našom výbore, veríme, že sa to bude dať dosiahnuť aj E, na a bude dosiahnutá dobrá smernica. Ďakujem pekne Lebo rodičovská dovolenka, lebo inak sa nám nepodarí túto situáciu vyriešiť. Určite môžeme diskutovať o tom, že na akej úrovni by sa mala to, to kompenzácia ustanoviť, či to bude na úrovni penky alebo na ne, úrovni niečoho iného. To je otázka na diskusiu, ale musíme zabezpečiť, aby tu bola možnosť e, platenej dovolenky podmienok alebo nejakým spôsobom ich ešte trestať za to, že majú deti. Mali by sme vziať do úvahy tú zhoršujúcu sa demografickú situáciu v Európe. A navrhovaných 5 dní to je určite niečo lepšie než nič, ale o otázku dovolenku SAD zastáva stanovisko, že by nemali byť prenositeľné, čo je dobrý návrh a väčšina členských štátov to chce ísť týmto smerom, ale ako sa to má udiať, to je už druhá. Tu je otázka rodiny s jedným rodičom. Ako v, takýmto, v prípade také, e, takéto dovolenky, v prípade e, jednočlenných rodín, a som sa pýtala ako komisie, ako sa to má riešiť, ak je to otázka vo vzťahu Um, k rodičovskej dovolenke a, a z toho, aký je to problém pre malé stredné podniky. Áno, malé stredné podniky sa môžu ocitať v ťažkej situácii a môže byť pre ne zložité, pretože ak uh, budeme len vlastne vy, odôvodňovať, že tu nie je tá dovolenka možná kvôli zvýšenej záťaži, tak e, nič nedosiahneme. Čiže je treba nájsť také riešenie, ktoré bude priateľné pre všetkých členských štátoch EÚ a určite sú tu viaceré um, názory, že otcovská dovolenka by mala byť povinná a to je automatické, to znamená, to by malo byť automatické. To už je v prípade severských krajín a určite sa dosiahneme nejakú dohodu. A jedne z, to by, takéto riešenie by mohlo byť e, dobré pre celú Európu. Teraz dám slovo pani. Aká možnosť na to, aby sme vytvorili určitú flexibilitu možnosť pre zamestnancov, aby mali kontakt so zamestnávateľmi počas rodičovskej dovolenky. Tu takisto treba apelovať na povedať. Vy ste povedali, že 37 miliárd strácame, ak hovoríme o predsa len ja budem za túto smernicu, možno predložím nejaké predsa len ja budem za túto smernicu, možno predložím nejaké relatívne dlhý čas. Ďakujem pekne. Ohľadov, ale myslím si, že niečo sa musí urobiť, ak chceme urobiť krok dopredu v rámci tohto smerovania, ale našli sme iné znenie, ale neviem teraz presne, ako to bolo. Snažím sa ja pracovať v angličtine, ale viem, že sa na sociálneho piliera. Ďakujem. Sociálneho piliera. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na záver by som rada dala slovo pani Celkom revolúcia, ale je to určite niečo, čo je, že skutočne sa to deje a treba to oceniť. Ako tá, ten návrh je ambiciozný, čiže alebo občania, ktorí majú, ktorých záujem musíme brať do úvahy a preto nemôžeme situáciu žien eh, len pracujúce ženy. A tu musíme naozaj byť veľmi opatrní v tejto otázke aby sme si nekladli pred, um, to mnohé členské štáty považujú za príliš e, vysoké, nemôžeme teda požadovať ešte aj viac, pretože tým oslabujeme príležitosť, že by sa to mohlo celkovo prijať. Dobre premyslené, preskúmané a nemali by sme tu to nejakým spôsobom už ohrozovať. A ďalej otázka voľného času, že zároveň tá rodič, e, otcovská dovolenka, ktorú si môžu otcovia brať e, tesne po narodení dieťaťa, tých 10 dní, to je, tých 5 dní, to je veľmi dôležité obdobie, ale, ale práve opačne. Chcela by som poďakovať za všetky návrhy a pripomienky, ktoré tu dnes odzneli. Tiež e, aj pani... hostom. ďakujem pekne aj predstaviteľom Mekosoku. Budeme pracovať na týchto stanoviskách 27. a 28. marca sa zostane slovo. Pani Daniela Ajuto, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Bohužiaľ, sme trochu v sklze, takže sa budem snažiť e, byť veľmi zhrňujúca a rýchla. Pred niekoľkými mesiacmi e, počas stretnutia koordinátorov som sa dozvedela, že časť výboru AFED chce predložiť uznesenie k tejto problematike a samozrejme okamžite som navrhla, aby sme zaujali stanovisko zo strany našeho výboru, pretože táto téma je nesmierne dôležitá a samozrejme náš výbor by mal prispieť k riešeniu tohto problému. Eh, vzhľadom na to, že to je stanovisko, eh, to eh, znenie je veľmi zhrňujúce a to znamená, že týka sa iba niektorých aspektov tohto problému. Samozrejme, nadviazali sme a to znamená, že týka sa iba niektorých aspektov tohto problému samozrejme nadviazali sme základ aj v niektorých medzinárodných dohodoch, ktoré má podpísaná Európska únia. Potom som zobral niektoré štatistické údaje, údaje, z ktorých vidno, že pokiaľ budeme pokračovať eh, týmto rytmom, do roku 2030 eh, bude tu až 950 aby sme mali k dispozícii stratégiu zo strany Európskej únie na to, aby sme predchádzali manželstvám, ktoré uzatvárajú deti a mladiství. A, a samozrejme, to je súčasťou boja proti násiliu na ženách a dievčatách a samozrejme, ale tu nestačia iba reformy v oblasti nás, že to je problém, ktorý sa týka aj e, samotnej Európskej únie. Takže tie body, ktoré, ktoré by som zhrnul, zahrňajú iba niektoré aspekty, ktoré, o ktorých sme hovorili ale budem ich samozrejme e, integrovať aj spolu ďalšími pozmeňovacími návrhmi a samozrejme očakávam e, veľmi pekne a nechávame pre Livia Jaroka. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po anglicky a zda to bude jednoduchšie. Nie, myslím si, že nes- každý deň ako 41 tisíc dievčat e, sa, e, že, sa vydáva pred vekom 18 rokov. Takže čo tu vidíme je práve to, že e, vzhľadom na to, že sme v európskej, ktoré majú predchádzať eh, skorým manželstvám, respektíve manželstvám v útlom veku, je nesmierne dôležité, aby sme sa na ne pozerali aj z kvantitatívneho hľadiska a aj z kvalitatívneho hľadiska a takisto aj postupnej integrácie týchto obetí do spoločnosti takisto rodové zafarbenie, pretože tieto obete sú hlavne e, dievčatá a e, ženy, ktoré sú donútené do takéhoto vynúteného sobáša. A to samozrejme môže mať zničujúce dôsledky na ich životy. Takisto e, vidím problém, že a pravidla, ktoré umožňujú skorší sobáš. A to samozrejme e, podmýva efektivitu takýchto e, právnych e, záruk. E, v Rumunsku pred dvoma rokmi sme naložili veľké úsilie registrovaných a k tomu pristúpila rumunská vláda. A to je veľmi významný krok a to musí sa udiať v každej jednej krajine. A takisto, keď tieto obete, tieto dievčatá sa sobášia, tak si berú starších eh, mužov v zdravotných eh, podmienkach. Takisto je im odopratý eh, prístup k zamestnaniu a k vzdelaniu. A takisto tento prieskum jasne poukazuje na to, že tento toto tvorí, nesmierno tento prieskum jasne poukazuje na to, že tento, toto tvorí nesmierne vysoký náklad na spoločenské náklady. Je to e, v triliardách dolárov. A e, ide práve na túto problematiku. A e, pritom vieme, že pritom 5-násobne lacnejšie integrovať e, takéto predčasné manželstva v chudobných komunitách a takisto v strofách, e, ktoré zasiahnu nejakú krajinu. Ale nehovoríme o tom, ako tendencia pre tieto vynútené sobáše rastie. Takisto by som rada poukázala na to, čo bolo zverejnené v Guardiane včera, ktoré poukazuje na to, že obrovská e, sobášom e, s mladými nechránenými dievčatami Takže toto je fenomén, e, o ktorom sa častokrát nehovorí. A samozrejme, ale sme toho svetkami za ostatné mesiace a musíme si na to ako parlament dávať e, pozor. Ale ja by som zašla v tomto prípade hĺbšie. A, a musíme sa zamyslieť nad tým, aby naozaj zahambujúce údaje, kde viac ako 70 miliónov mladistvých neviest e, sa eh, vydáva. Pre tieto ženy a dievčatá sa končí eh, mladosť, ako aj detstvo a nemajú perspektívu ani vzdelania, ani zdravotnej starostlivosti. Týka sa to predovšetkým dievčat. Pozícia takéhoto dievčata je, že jej eh, zdravie, perspektíva, sociálna, ale hospodárska pozícia. Pani Daniela Ajuto. Áno, ďakujem. Uzavriem to tým, že tvorí súčasť e, práce a snách o integrovaní jednotlivých e, nápadov, a ktoré som už naznačila, ale samozrejme legislatívy. Ale naozaj e, častokrát si musíme uvedomiť, že aj tu sa jedná častokrát o vynútené uniknúť takémuto barbarskému zaobchádzaniu. A samozrejme je veľmi dôležité, že to spomenul práve kolega, a roveň sa stávajú v tomto probléme e, tými prvotnými e, komplicmi namiesto toho, aby chránili svoje céry. Chcel niečo povedať? E, áno, iba k tomu ak zo 60, hovoríme o 60 miliónov detí, hovoríme o niekoľko, e, hovoríme práve o krajinách, kde by sa to malo stať súčasťou práva. Hovoríme teraz o Nemecku. Ak máme veľký podiel e, imigrantov, ktorí prechádzajú do našej krajiny, môže sa stať, že aj detské sobáše. S týmito imigrantami príde aj tento e, zvyk, pretože e, tento zvyky ľudia poznajú a prinášajú si ich so sebou. Preto musíme zabezpečiť, že my v Európe máme určité právne záruky, právne štandardy, aby e, mohli byť takéto právne štandardy nejakým spôsobom obchádzané zvykovým právom pretože ak títo ľudia prichádzajú ako utečenci, a ak to budeme brať ako ich rodené e, právo a vytvoríme nejaký mimoriadný stav, k tomu nesmie dôjsť, e, pretože bezprávosť ostáva bezprávim. FAM budeme 12. apríla a hlasovanie v AFETE bude 16. mája. Teraz prejdeme na ďalší bod a to je bod 6 a to je porušovanie práv miestnych obyvateľov e, vo svete, vrátane e, zaberania pôdy. A teraz by... A teraz by som dala slovo. Veľmi pekne v mene pani Petír, teňovej spravodajkyni, by som ocitovala jej vyjadrenie pristúpila k tomuto stanovisku pripravenému zo strany robili všetko preto, aby sme predložili pozmeňujúce návrhy. Európska únia bola aktívna v oblasti pôvodných autochónnych obyvateľov. Autochtónne ženy vo celom svete sú súčasť Autochtónne ženy vo celom svete sú súčasť nedobrej pozície. Štúdie poukázali na to, že práve deti, hlavne tie, ktoré majú ťažkosť ďalej, nedostatok, nedostatok údajov ohľadne e, informácií o tejto skupine spoločenstva a pokiaľ ide o špecifické vzťahy v oblasti ľudských práv, Treba urobiť všetko preto, aby sa chránili ich ľudské práva a zároveň treba si uvedomiť e, rokovaciu pozíciu Európskej únie, kde nemôžeme nútiť členský štát, aby tento postupoval istým spôsobom. Zároveň stanovisko Európskeho parlamentu by malo byť podporované bez porušovania pravidiel domácej jurisdikcie, ako aj za dodržiavania princípu e, princípu subsidiarity. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ja by som spravili a ja by som chcela podporiť, avšak je tu jedna vec, ktorú by som spomenula, že vyhánanie indigénnych žien, autochtónnych žien, a ja by som chcela podporiť, avšak je tu jedna vec, ktorú by som spomenula, že vyhánanie indigénnych žien, autochtónnych žien, aj muži sú vyháňaní, ale častokrát sú to práve ženy, ktoré na to najviac trpia, že práve v súvislosti s našim životným štýlom, s našim konzumným spôsobom života, exportným polnospodárstvom, takisto aj importom soje, to treba dať do kontextu, takže je našou povinnosťou túto tému skutočne aj z tohto uhla pohľadu riešiť že na akom mieste vlastne my máme krv na prstoch a na rukách, my Európska únia a kde sme my priamo alebo nepriamo postihnutí práve týmto vyháňaním ľudí. Práve pokiaľ ide o to, kde berieme pôdu spod noh autochtónneho obyvateľstva. A ja si myslím, že najväčšie presuny peňazí sa dejú práve v týchto oblastiach, keď napríklad, pretože tu nie ide iba o pozemky, ale ide tu napríklad aj o práva na rybolov, možnosť chytať ryby. Keď my takéto veľké zmluvy robíme a vykupujeme takéto práva na rybolov, ale v podstate autochtónnym obyvateľom nedávame možnosť ďalej prevádzkovať rybolov, tak to je jednoducho jedno z najväčších presúvaní peňazí, kde sa peniaze, peniaze dávajú do rúk vládcom, mužom a berú sa práva na pôdu a na rybolov autochtónnym si osvojiť a neprídu o Všetkým tým, ktorí sa vyjadrili, za, ďakujem za vaše vyjadrenia, teším sa, že sme mohli o tejto téme spoločne hovoriť. Súhlasím s tým o tých autochónnych obyvateľov, napríklad to pestovanie soje, ktoré ničí tieto oblasti a preto sa mi zdá, že je to veľmi dôležitá téma, ktorá bola dobre podchytená a musí byť integrovaná do tej správy a, a ďalší kolegovia, ktorí ho preto, aby aj tí pôvodní obyvateľia mali práva, ktoré majú, pre všetkým pokiaľ. A teraz prejdeme k poslednému bodu na programe. Modernizácia vzdelávania v EÚ, posúdenie návrhu správy a chcela by som dať slovo k pani Šojdrovej. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Opäť za slovo. Milí kolegovia, dovolte, aby som uviedla stanovisko k modernizácii vzdelávania v EÚ. Uznávam, že zlepšenie kvality vzdelávania v EÚ je príležitosťou vyriešiť ehm, všetky formy diskriminácie, ktoré zažívajú ženy a dievčatá. Preto moje hlavné body mojho stanoviska, moje správy vedeckými pozíciami, kde ženy predstavujú 20 čiže sú tu nerovnaký prístup k vzdelávaniu pre ženy a pre dievčatá a chlapcov.